Pán predseda Rol je tiež tu, potom sú tu kolegovia z výboru pre dopravu, teda tri rôzne výbory. V najbližších troch hodinách sa chce Európsky parlament presvedčiť, či pani kandidátka, pani Connie Hedegaard, má naozaj kompetencie, či je zaangažovaná Európanka, či je vhodná na vykonávanie tejto funkcie. Parlament bude hodnotiť aj špecifické znalosti v danom portfóliu, ako aj komunikačnú schopnosť, ktorá je mimoriadne dôležitá v politike vo všeobecnosti a v tej európskej obzvlášť. My sme sa sami takto uzniesli v našich usmerneniach, pokiaľ ide o akceptovanie členov novej komisie a novej komisie ako kolegia. Máme tu určité pravidlá, ktoré všetci poznáte. Je to taký určitý korzet časový, ktorý nás pevne drží. Pani Hedegaard dostane 10 minút na úvod a potom začne ping-pong, minúta na otázku, 2 minúty na reakciu, 55 sekúnd doplňujúca odpoveď, 1 minúta, doplňujúca otázka, 1 minúta odpoveď. Ten, kto nebude v sále, tak ten automaticky odpadá. A tá druhá otázka, mi otvárať novú tému, musí nadväzovať na tú tému, ktorá bola načetnutá v prvej otázke. A ja teda si dovolím vašu druhú otázku zamietnúť, ak tomu tak nebude. Takže pani Hedegard, dúfam, že ste sa zotavili z toho kolotoča rokovaní v Kodani. Bolo to veľmi stresujúce a frustrujúce celý ten týždeň. Jednak bola zima, jednak ako prebiehali tie rokovania. Vy ste vo funkcii ministerky životného prostredia a neskôr aj pre klímu. A teraz sa máte stať komisárkou pre Climate Action Európskej komisie. Viete, že Európsky parlament bol motorom v ostatných rokoch, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám a legislatívu v tejto oblasti. Takže poslancovského parlamentu je táto téma mimoriadne dôležitá. To si iste aj všimnete v najbližších troch hodinách. Dúfame, že nám poviete, najbližších troch hodinách, ako premeniť možno to sklamanie z Kodane v novú nádej v Mexiku. Povedzte nám prosím, aké nové iniciatívy Európska únia príjme v oblasti klimatických zmien a ako chcete dosiahnuť, aby vaše portfólio bolo úspešné. Takže toľko na úvod z mojej strany, pani Hedegard. Nech sa páči. Teraz máte tých spomínaných 10 minút na úvod. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Prečo pôsobíme v politike? Myslím, že je to preto, lebo sme presvedčení, že veci sa zmeniť dajú. Pretože napriek názorovým rozdielom zdieľame jednu vec. Chceme, aby zajtrajšok bol odlišný od dneška. Myslím si, že v najbližších piatich rokoch budeme musieť v Európskej únii meniť veľa. V opačnom prípade nám hrozí, že budeme zaostávať politicky, ekonomicky a strategicky vo svete 21. storočia. Ja som s politikou začala v roku 1972. Vtedy som v mojej triede vyvesila jeden plagát. Hlasujte za Európske spoločenstvo. Moja triedna učiteľka ten plagát okamžite strhla, napriek tomu môj prvý politický akt. Neskôr v roku 1986 ako mladá poslankyňa som bola znova za, keď bolo referendum o jednotnom európskom akte. Samozrejme, že bolo potrebné posilniť európsku spoluprácu. Neskôr počas ďalších referent, počas Maastrichtu som bola mm, novinárkou a hovorila som, že skepti, skepsa voči EÚ rastie. A bola som veľmi rada, keď som potom o 10 rokov neskôr videla to veľké rozšírenie ktoré preukázalo potrebu silnejšej, väčšej Európskej únie. No a za ostatných 5,5 roka som pôsobila vo funkcii ministerky pre životné prostredie, pre klímu a energiu a videla som, koľko sa to dosiahnuť, keď spolupracujeme. A ja som EÚ často e, používala ako mm, taký určitý vzor pre mm, aktivity na domácej pôde. Dosiahli sme dohodu o REACH, o CARS, a ďalších témach. No a potom som v oktobri 2008 bola tu vo výbore pre klimatické zmeny, aby som pripravila poznaňskú konferenciu. Takže naozaj chcem s vami pracovať od samotného začiatku, aby sa nám veci naozaj podarilo zmeniť. A ak ma potvrdíte vo funkcii prvej komisárky pre témy klímy, tak naďalej budem potrebovať vaše nápady, vaše návrhy. Takže ako by mala Európa, zmenená Európa vyzerať o 5 rokov? Už bola by som rada, keby to bola Európa, ktorá bude najekologickejším regiónom sveta a ktorá by naozaj pretavila do reality to, že investovanie do zelených e, energií a technológií zkrátka e, nikto nevidie zkrátka, že je to aj z hospodárskeho hľadiska veľký prínos. Je tu síce aj hospodárska kríza, v opačno, v, zároveň však e, máme klimatickú krízu. Preto bola Kodenská klimatická konferencia. Keby sa vám to bola povedala pred piatimi rokmi, tak by ste tomu neboli verili. Všetci hlavní aktéri v rátane USA boli za jedným rokovacím stolom a dohodli sa alebo rozprávali sa o tom cieli dvoch stupňov. Mňa naozaj mrzí, že COP15 nedoniesol ne žiadne záväzné, záväzné ciele. Áno, ešte máme veľa čo robiť. Ale veľa sa aj zmenilo za posledné roky. Európska únia zohrávala mimoriadne dôležitú úlohu smerom k zmene. Ide hlavne o osvetu, ide o povedomie. Takže tých najbližších 5 rokov môže priniesť obrovské zmeny nie len vzhľadom na klímu, ale aj preto, lebo keď budeme zaháľať, otáľať, tak Európska únia stratí. Stratí na blahobite, na pracovných príležitostiach a tak ďalej. Pretože Čína rastie, rastie veľmi rýchlo. USA to už pochopili a preto začali pracovať na technológiách v oblasti energetickej účinnosti, rovnako ako Japonsko, Brazília a Južná Kórea. To znamená, že e, postavenie Európy je ohrozené, takže Európa musí spolupracovať. Musíme spolupracovať, ak nie, tak v tomto boji prehráme, ak e, sa budeme snažiť, tak máme šancu vyhrať. Naše zdroje, keď nimi budeme sporiť, tak e, umožníme aj ďalším generáciám, aby žili dobrým životom Takže je potrebné investovať do trvalúžateľnej budúcnosti, hľadať riešenia, ktoré budú dobré pre klímu, pre zabezpečenie dávok energie aj pre vytváranie pracovných miest. Uvediem príklad. Keď Európa bude vyrábať inteligentnejšie a anglicky účinnejšie motorové vozidla, tak to bude dobre nielen pre životné prostredie a klímu, ale tiež to zníži potrebu dovážať paliva a zároveň budeme schopní takto zabezpečiť pracovné príležitosti. Niektorí hovoria, že si to nemôžeme dovoliť. A ja sa hovorím, nemôžeme si dovoliť neurobiť to. Preto musíme zabezpečiť, aby klíma bola rešpektovaná vo všetkých oblastiach politiky. Aby som to dosiahla, budem úzko spolupracovať s komisármi v oblasti dopravy, výskumu, polnohospodárstva, energie, priemyslu, rozvoja a samozrejme s komisárom pre životné prostredie. Pán Dimas už začal v tejto oblasti pôsobiť. Teraz bude na mňa a na pánovi Potočníkovi nadviazať na jeho snahy. No a úspech Lisabonskej stratégie musí mať stimuly, ktoré podporia nízkouhlíkové a zelené technológie. Zdroje pre výskum v tejto oblasti musia byť navýšené, rovnako ako podpora demonstrácií a využívania zelených technológií, nových zelených technológií budem implementovať e, balíček pre klimu a energetickými e, oblastiami a druhotnej, sekundárnej legislatívy. Je však potrebný spomínaný mainstreaming. Potrebujeme napríklad reformovať e, polnohospodárstvo. Ďalšou oblasťou, ktorú treba reformovať, je doprava. Emisie z dopravy neustále rastú a často ich nárast kompenzuje zníženie v iných oblastiach výroby, napríklad v energetike. Máme tu legislatívu v oblasti znižovania CO2 v motorových vozidlách, v lietadlách a tak ďalej, ale je potrebné urobiť ešte viac a ja budem spolupracovať s komisárom pre dopravu, aby sme dosiahli naozaj komplexný balíček pre klímu a dopravu. Ďalej je potrebné mainstreamovať, pokiaľ ide o adaptáciu, pokiaľ ide o prispôsobovanie. Myslím si, že v ďalšom finančnom výhľade je potrebné urobiť takú určitú previerku z klimatického hľadiska všetkých infraštruktúrnych projektov, ktoré financuje Európska únia. Takto si môžu prispôsobiť všetky vytvoriť všetky členské štáty a príslušné stratégie prispôsobenia. Na medzinárodnej úrovni sa budem snažiť aby vznikol medzinárodný trh s uhlíkom v všetkých krajinách, respektíve aspoň v krajinách OECD do roku 2015. A bola by som rada, keby európsky systém obchodovania s emisiami bol prepojený s tým americkým, ak to bude možné v roku 2015. Môj predchodca už naštartoval vytváranie európskeho uhlíkového trhu, takže európsky obchod s emisiami sa môže rozšíriť aj do zahraničia. Z COP15 sa môžeme poučiť a ja sa tomu budem istotne venovať. Sú tu určité ponaučenia, ktoré si Európa z toho musí zobrať. Tie posledné hodiny Čína, India, Japonsko, Rusko. V tých posledných hodinách v Kodani všetci hovorili jedným hlasom, pričom Európa hovorila viacerými hlasmi, odlišnými. Takže sa musíme dohodnúť, že keď sú medzinárodné rokovania, kde je Európska únia, tak skrátka nemôže vzniknúť situácia, že nebudeme schopní rokovať. Tu sa musí Európa zlepšiť, aby sme aby ten náš hlas bol vypočutý. Takže v najbližších piatich rokoch istotne dôjdu, dôjde k zmenám a našou úlohou musí byť nasmerovať e, zdroje do boja proti klimatickým zmenám, aby klimatické zmeny boli zohľadené vo všetkých oblastiach európskej politiky, tak aby Európa zajtrajška bola udržateľnejšia než Európa dneška. Ďakujem. Uh, Pekne ďakujeme za tento úvod. Ste prvou kandidátkou, ktorá presne na sekundu dodržala 10-minútový časový limit. To bolo veľmi dobré. Ďakujeme vám za posolstvá, ktoré potrebuje Európa v súvislosti s klimatickými zmenami a ďakujeme za upozornenie, že potrebujeme hovoriť jednotným hlasom. Týmto začíname vypočutie z EPP. Odznie otázka Dobré ráno, ďakujem pekne. Dobré ráno aj vám, pani kandidátka na komisárku. E, celkom isté vaše portfólio je jedným z najkomplikovanejších, ktoré sa rozdeľovali. Máte v tejto oblasti mnoho skúseností. A ako ste v úvode povedali, klimatické zmeny sú klasickou témou, ktorá musí byť prierezová a preto e, je potrebné zjednotiť náš postup v tomto smere. Rád by som od vás počul, čo presne teraz e, Európa má v pláne. Ako viete, e, ostatní veľkí hráči tiež nespia. Predsa len v Kodani sme nedosiahli dohodu, pretože e, tam prevládali rozličné politické návrhy. Ako si myslíte, že Európa by mala pokračovať v boji proti klimatickým zmenám? Aké konkrétne politické nástroje chcete zapojiť do tohto boja? A čo chcete zmeniť v najbližších 5 rokoch v tomto smere? Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že už teraz máme nastavené cieľe veľmi dobre. Na obnoviteľné energie sme už nastavili cieľ. Máme i energetickú efektivnosť dobre nastavenú, presne nastavenú. Takže niektoré ciele pred nami jednoducho už stoja, ale výzvou pre ďalších 5 rokov bude tieto ciele dosiahnuť. Už som povedala, že sú oblasti, kde treba urobiť viac. Jednotlivé štáty spolupracujú a tieto úsilia sa delia medzi ne. Všetky iniciatívy sa už rozbehli. Myslím si, že sú však oblasti, kde sa dá ešte urobiť viac. A napríklad je to v doprave. A sú početné návrhy, ktoré budeme počuť iste aj v nasledujúcich rokoch, napríklad v rámci dopravy sú špecifikované oblasti, na ktoré sa treba zamerať. Napríklad lodná preprava, ja by som osobne dala prednosť medzinárodnej právnej norme v tejto oblasti. Takisto to súvisí s Kodanskou dohodou, ale Európa musí definovať aj to, ako treba zabezpečiť, že v nasledujúcich niekoľkých rokoch sa vyrovnáme s emisiami z prepravy, najmä čo sa týka medzinárodného rámca. V poľnohospodárskom priemysle treba zaviesť nové technológie, ktoré niektoré výroby urobia zelenšími a efektívnejšími. A myslím si, že musíme byť schopní aj inteligentne budovať nové budovy, kde sme už vyvinuli istú iniciatívu ako Európa, ale aj keď rekonštruujeme staršie budovy, musíme zabezpečiť, ako je to najlepšie možné urobiť pre budúce generácie. A takisto nie, nie len horizont roku 2020, ale aj roku 2050 stojí pred nami. Hovorili ste o nedostatku implementácii legislatívy. E, o tom sme počúvali v Kodane neustále my máme síce pekný súbor pravidel, ostatné štáty to nemajú, ale napriek tomu to nefunguje. Myslíte si, že tieto politické nástroje, ktoré máme k dispozícii dnes v Európe, či by sme mali nejakým spôsobom prinútiť členské štáty, aby skutočne dodržiavali tie záväzky, ktoré si stanovili? Či by sme mohli byť prísnejší v tomto smere? Ako chcete vy konkrétne konať eh, v zmysle toho, aby sa splnilo to, čo bolo výsledkom dohody? I think that you are very... Myslím si, že máte pravdu, že je to ďalšia výzva. Jedna vec je stanoviť cieľa, druhá vec je mať nástroje na ich dosiahnutie na európskej úrovni. Myslím si, že 3000 rozličných prípadov, mnohé z nich v životnom prostredí, ehm, dokazujú, že európske štáty ešte stále nerobia úplne, úplne maximum a tých 600 z nich, ktoré sú spomenuté, sú takisto vypoved, majú vypovednú hodnotu. V oblasti klimatických zmien máme skutočne nástroje, ale trpíme zlou implementáciou. Napríklad, ak nedokážeme splniť cieľ zadefinovaných klimatických politík podľa kiotských protokolov a podľa medzinárodných právnych noriem, nedokážeme za daných finančných prostriedkov zabezpečiť, čo treba, bude to predražené a prvých obdobiach, keď sa bolo treba e, vyrovnať s týmito vecami, to, keď sa to neurobilo, cena neskôr stúpne. Ďalšia otázka, Marita Ulfskog. Kodanský summit bol zlyhaním. A vy ste boli súčasťou summitu, pretože vy ste jednou z tých, ktorí tam hrali kľúčovú úlohu. Počuli sme, že Spojené štáty a Čína naozaj tlačili na e, diskusiu a Európa chýbala v diskusii. Keby ste sa stali komisárkou, vzali by ste si späť vedúcu úlohu pri boji proti klimatickým zmenám? Nielen pri implementácii, ale aj pri iniciovaní nových vecí. Napríklad navrhli by ste že EÚ by malo zvýšiť svoje záväzky pri znižovaní emisí z 20 až na 40 Predovšetkým rada by som povedala to, čo som už spomínala. Samozrejme, že veľmi rada by som videla napredovanie v kodaní väčšie ako bolo. Ale nemali by sme zabúdať, že keď nemáme financie, keď teraz krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom hrajú väčšiu úlohu. Mali by tiež vziať na svoje plecia viac zodpovednosti, nielen Spojené štáty. A čo sa týka Kodane, vďaka tomu, že sme nastavili takýto termín na Kodaň pred, trima, pred troma rokmi, India, Brazília, Čína, USA a ďalšie krajiny, ktoré neboli súčasťou kiotských protokolov, sa museli rozhodnúť, zapojiť sa a vytvoriť národné vnútroštátne systémy a pripraviť ciele na domáce aktivity. Myslím si, že sme dosiahli v kodaní podstatný pokrok a čo sa týka dvoch stupňov, to je takisto pravda, ale to som už spomínala v úvodnej prezentácii a hovorila som aj, že máme ešte veľa toho pred sebou. Európska únia by mala si na seba vziať vedúcu úlohu ale zároveň by mala hovoriť jednotným hlasom. To sa ľahšie hovorí, ako urobí, ale myslím si, že by sme sa mali poučiť z toho, čo sa dialo posledných 24 hodín v Kodani. Máte pravdu, Európa sa musí ešte viac zjednotiť, aby náš hlas bol vypočutý. Povedala by som, že je tu jedna oblasť, v ktorej EÚ dokáže hrať lepšiu úlohu, ak by sa nám podarilo v ranej fáze konsolidovať financie. Bolo už neskoro, keď peniaze prišli, tak povediac, na stôl, pretože keby boli prišli skôr, boli by mali pozitívnejší dopad na rozvíjajúce sa krajiny, pretože tieto krajiny neverili, že peniaze ich smerom budú plynúť. Myslím si, že to je lekcia, z ktorej by sme sa mali poučiť. A čo sa týka 40%, myslím si, že čoskoro by sme sa mali presunúť k takémuto cieľu, ale keď sa obzrieme dozadu a aj na Kodaň, Myslím si, že by sme mali veľmi opatrne sa zavezovať z 20 vôbec na 30 a nie len ešte viac. Nie to ešte viac. Ďakujem za vašu odpoveď. Čo sa týka financovania a aké dôležité je v tomto kontexte Rada by som sa spýtala niečo v tejto súvislosti. Máte dosť malé portfólio, mus, budete musieť veľmi úzko spolupracovať a sú, dohodnúť sa s mnohými ďalšími komisármi na veciach. Európa nemá vyčlenené peniaze na klimatické opatrenia. Ako to mienite riešiť? Odkiaľ vezmete peniaze? Spomenuli ste mimochodom poľnohospodárstvo vo, vašom, vo vašej úvodnej reči. Chcete bojovať za to, aby ste dostali viac peniazy z poľnohospodárskeho rozpočtu na klimatické záležitosti? Tento rok sa nebudeme priam topiť v peniazoch, ani Európska únia, ani členské štáty. Myslím si, že e, to je vám všetkým známe, že takáto situácia v Európe je. Ale sú tu financie, ktoré sú dostupné. A keď hovoríme o finančných perspektívach, je absolútne dôležité, aby sme sa lepšie skoordinovali a aby sme hovorili to, čo sú naše priority a ciele a aby sme prioritizovali týmto smerom aj naše rozpočty. Myslím si, že napríklad mali by sme zelenšie vyprodukovať v poľnohospodárstve a mali by sme investovať do nových technológií, mali by sme robiť demonstračné projekty v poľnohospodárskom rezorte, mali by sme ho zmodernizovať a to nebude prínos len pre životné prostredie a pre poľnohospodárstvo, ale samozrejme, že by to bol prínos aj pre vývoz z Európskej únie a toto je výzva, ktorá pred nami stojí pred aby, ako urobiť poľnohospodárstvo zelenším. Ďalšiu otázku kladie Chris Davis. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka navrhnutá na pozíciu e- eurokomisára. Veľmi sa mi páčili predchádzajúce e, vaše slova, aj keď s mnohými nesúhlasím. Myslím si, že keď bolo vyhlásené, že vy nominuje, ste nominovaná, myslím si, že to je pre vás úplne dokonalé a nemôžeme však spochybniť to, že normy Európskej únie nastavené na Kodaň boli zlyhaním, že sme to jednoducho nedosiahli, to, čo sme chceli. Prečo by sme chceli komisárku pre klimatické zmeny, ktorá, ktorej meno je spojené s takýmto zlyhaním? Ako by ste zareagovali? Ďakujem za otázku. Myslím si, že e, je to dobré že môžem odpovedať verejne a na vypočutí na takúto otázku, namiesto toho, aby sa ma to pýtali na chodbách. Myslím si, že mnohé veci, ktoré sa udiali v Kodani, e, neboli až také dobré, ako mohli byť, ale zároveň si myslím aj to, že nie je fér kritizovať tých, ktorí roky mobilizovali svet, áno, a nepodarilo sa nám to, možno až tak, ako sme chceli, ale to, čo ja som chcela dosiahnuť v Kodani, čo vy by ste boli radi videli, aby sa dosiahlo v Kodani. Áno, to sa možno nedosiahlo, ale predstavte si, kto by si bol predstavil pred niekoľkými rokmi, že hlavné priority, aj priority pre Európsku úniu, aj pre rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva, že by sa zhodli na tom, že majú spolu zodpovednosť za túto tému. Toto jasne zaznelo v Kodani. Áno, sú ešte oblasti, ktoré sa nedosiahli, sú záväzky, ktoré sa znižujú. Rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva však akceptovali, že aj oni sa musia zaviazať k aktivitám a musia sa zaviazať finančne, musia podávať správy a takisto ako na národnej úrovni musia komunikovať aj s medzinárodnou scénou. Každý druhý rok napríklad majú istú povinnosť. To znamená, že sme mnohé veci aj dosiahli termín kodanie bol veľmi dôležitý. Ak by sme veľmi tlačili na strany samitu, to je tragédia, že, sme sa, že sa nám tento tlak nepodarilo zužitkovať tak, ako sme si predstavovali. Z niektorých dôvodov si niektoré krajiny rozhodli, že nesplnia svoje záväzky. Neviem, či za to treba obviňovať Európsku úniu. Takto sa to jednoducho stalo. Neviem, či treba obviňovať predsedníctvo EÚ. Je to trošku tvrdé obviňovať tých, ktorí sa najviac snažili dosiahnuť veci a ktorí sa snažili e, obrátiť správnym smerom medzinárodnú klimatickú politiku a neobrácať sa na tých, ktorí nič tejto veci neurobili. Ďakujem. A popísal som vás ako veľmi bojovnú ministerku pre životné prostredie, ale neviem, či to isté myslia aj Ehm, pán kolega Rasmussen, ktorý je teraz v NATO a vy ho dosť komandujete. Myslíte si, že by ste boli schopná aj v komisii? Myslíte si, že by ste boli schopná sa presadiť v komisii? Vaša práca bude dosť eh, široká. Budete musieť spolupracovať s mnohými kolegami z mnohých iných portfólií. Jedna konkrétna otázka. Kde si myslíte, že je dostatočná rovnováha medzi ostať e, spať na Vavrínoch, e, zaostávať e, alebo hýbať sa dopredu veľkou silou. Už ťažko definovať túto rovnováhu, pretože to vnímajú rôzni ľudia odlišne. Ja si myslím, že ide o to, aby sme bojovali za to, čo považujeme za správne. Isté, že niekedy sú tie bitky nepríjemné, ale keď sa chceme vyhnúť bitkám, tak by sme sa vôbec nemali hlasiť do politiky. Keď hovoríme o veciach, ktoré znamenajú úplný posun myslenia v spôsobe, akým zabezpečujeme svoj hospodársky rast, akým vyrábame všetko, akým obstarávame energiu, akým obchodujeme s celým svetom. Isté, že v tejto oblasti budú bitky, veľmi tvrdé bitky. A ja veľmi dobre viem, že e, komisia nefunguje ako vláda. Keď niekto má na starosti jednu oblasť, tak pracuje len v tej oblasti a musí však spolupracovať s ostatnými kolegami ja si myslím, že čím ďalej, tým viac v Európe si budeme uvedomovať, že ak za najbližších 5 rokov sa nepohneme vpred a nebudeme implementovať svoje ciele, tak jednoducho budeme veľmi výrazne zaostávať a prídeme o mnoho, nielen v oblasti životného prostredia, ale v oblasti zamestnanosti. A myslím si, že to chápu čoraz um, viacerí ľudia. Myslím si, že um, to je dôležité si uvedomiť. Ďakujem pekne. Teraz sa tu hasi pani nominovaná komisárka. Veľmi sa mi páčilo vaše vyjadrenie, že chcete, aby Európa bola regionom, ktorý bude e, najpriateľské voči životnom prostrediu na svete. Budete ochotná byť takáto tvrdá aj voči využívaniu uhlia na výrobu energie, ktoré najviac znečistuje životné prostredie, pretože Súčasný systém obchodovania s emisiami nestačí na to, aby sme zabezpečili presun, ktorý potrebujeme. Vidíme, že neustále sa stávajú nové uhelné elektrárne. Mm, chcete úplne zmeniť e, emisné normy pre tieto elektrárne, aby sme zabezpečili, že prejde k tomu, dojde k tomuto presunu? Ste ochotná vypracovať dopadovú štúdiu tohto postupu do jedného roka? Ďakujem. I very well understand už veľmi dobre chápem vašu otázku, ale myslím si, že by sme si mali spomenúť, že keď hovoríme o uholných elektrárniach a iných elektrárniach, isté, že sú súčasťou ochrany s emisiami systému ETS. Máme isté normy a vo svojej písomnej odpovedi som uviedla, že mali by sme počkať a pozrieť sa, či táto technológia bude vôbec fungovať predtým, ako začneme tvrdiť, že je potrebné e, zaviesť nejaké inovatívne prvky do týchto postupov. Preto si nemyslím, že by sme mali urýchlenie sa pustiť do takýchto rozhodnutí. Okrem toho si myslím, že keď máme isté normy výkonu pre tie nové elektrárne, ako chceme zabezpečiť, že niektoré krajiny jednoducho nepredlžia životnosť tých starých uhelných elektrární a normy, ktoré predvídajú zhruba 60 elektrární v nadchádzajúcich rokoch, Mali by sme sa uistiť, e, aby členské štáty, niektoré nové členské štáty nezískavali povolenky um, na nové elektrárne rovnako no ľahko ako na staré elektrárne. Mali by sme vypracovať politiku, ktorá zabezpečí, aby členské štáty si zachovali aby si nezachovovali tie svoje staré elektrárne, pretože v mnohých prípadoch je potrebné ich nahradiť novými. Isté, že je potrebné zaviesť inovácie, ale je potrebné zamyslieť sa nad tým, či súčasné technológie fungujú. E, pán Davis teraz spomenul jeden takýto príklad, pretože často o tom diskutujeme. Ak máme totiž to v prevádzke tri elektrárne a chceme ich e, vhodne vybaviť, e, aby fungovali, stojí nás to rovnako veľa energie, ako by sme mali štyri elektrárne. Teda musíme sa zamyslieť veľmi pozorne nad tým, ako by sme mohli postupovať čo najrozumnejšie. I understand that you want, don't want... Chápem, že sa nechcete unáhliť, ale som trochu sklamaná, že ste neuviedli, že ste ochotná vypracovať minimálne dopadovú štúdiu, e, pretože výkonové normy e, je možné rozlišovať napríklad v závislosti od dĺžky prevádzky tej ktorej elektrárne, to ste veľmi dobre viete. Ste dosť zdráhava v tejto veci, hovoríte však e, o znížení emisie o 30 ale keď e, budeme odkladať toto rozhodnutie, aby sme znižili emisie na 30, o 30 aké opatrenia chcete zaviesť, aby sme toto dosiahli bez nejakých umelých e, projektov, napríklad lesných projektov v rozvojových krajinách alebo niečo podobné. Nuž, nezamietla som to, aby sme vypracovali dopadovú štúdiu. Ja si myslím, že to je veľmi účinný nástroj, ale ak chceme takto postupovať, mali by sme sa zamyslieť nad tým, či je to správne, pretože môže to obsahovať aj nevýhody. Možno by sa nám tie nevýhody nepáčili. Ale súhlasím, že dopadová štúdia e, je vždy užitočná na to, aby sme analyzovali výhody a nevýhody toho ktorého kroku. Celkom iste to nie je celkom čierno-biele takéto rozhodnutie Nemali by sme sa snažiť e, o dvojitú reguláciu v ktorékoľvek oblasti. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka, pán Martin Kalenen. Ďakujem, pán predseda. Schválením balíčka o klimatických zmenách v decembri 2008 Európska únia nahradila e, svoje energetické oblasti, ktoré spotrebujú príliš energie a dostala sa na rovnakú úroveň ako niektoré ďalšie vedúce štáty na e, svetovej scéne. Je potrebné pomáhať aj rozvojovým krajinám, aby e, sa pustili rovnakým smerom. Myslíte, že máme ešte stále nádej, že dosiahneme e, záväznú dohodu, ktorá zaviaže Spojené štáty, Čínu a ďalšie veľké krajiny k takýmto záväzným cieľom, ale ak nie, aké opatrenie chcete navrhnúť, aby sme zmiernili nevýhody, e, ktorým sú vystavené mnohé odvetvia priemyslu v Európskej únii a aby sme zabránili presunu výroby z Európskej únie do ďalších rozvojových krajín. Nuž je tu hrozba presunu výroby a preto v tejto oblasti sa musíme snažiť o vyrovnané postupy a rozhodnutia. Mali by sme si uvedomiť, že nie je vhodné postupovať až tak vyrovnanie, až tak opatrne, aby nakoniec to nedopadlo tak, že to nebude mať žiadny účinok. Ja si myslím, že či už máme medzinárodnú dohodu alebo nie, Čína jednoducho si robí svoje a veľmi rýchlo. Minulý rok Čína bola najväčším vývozcom eh, slnečnej energie, tento rok bude najväčším vývozcom veternej energie. Pozrieme sa na ich príklad. Pozrieme sa teraz napríklad na výrobcov aut. Isté, že je tam mnoho pravidel v tejto oblasti. Mm, niektorí tvrdia, že nemôžeme zavázať takéto tvrdé opatrenia, pretože znevýhodníme náš, náš mm, automobilový priemysel. A pozrieme sa na to, ako to funguje v Spojených štátoch, v Číne. Takéto zmeny tam prebiehajú. Teda buďme opatrní a snažme sa o to, aby sme v snahe ochrániť náš priemysel nechránili ich až natoľko, že nebudú schopní konkurovať vôbec. Isté je potrebné zaviesť konkrétne porovnávacie kritériá pre e, naše firmy, ale je potrebné dosiahnuť takú rovnováhu, aby to fungovalo. Nemôžeme však e, zaviesť jedno jediné porovnávacie kritérium, ktoré by znamenalo, e, že zabránime tomuto priemyslu, aby držal krok s inováciami. Ja si myslím, že európsky priemysel je potrebné e, síce jemne, ale predsa len rozhodne tlačiť tým správnym smerom. A to nie len preto, e, čo sa deje v Číne a Spojených štátoch a inde, ale aj preto, že potrebujeme takéto inovácie, ak chceme skutočne chrániť svoje životné prostredie a klímu. I'm not against industry being put nie som proti tomu, aby sme tlačili náš priemysel nejakým smerom. Čína jednoznačne vyrába už zelené technológie, ale e, tiež e, vyrába a produkuje obrovské množstvo nových uhlíkových elektrární. Ja si myslím, že môžeme robiť e, dvoje veci. Preto prečo nemôžeme presúvať energeticky náročné priemysla priemysly do iných oblastí sveta. To sa deje predsa už niekoľko rokov. Nie je to buď alebo voľba. Môžeme podporovať zelené technológie, ale musíme si uvedomiť, že bez toho, aby si Čína stanovila záväzne ciele, jednoducho bude robiť oboje. Bude sa snažiť aj inovácie, ale taktiež bude k sebe lákať všetky tie energeticky náročné odvetvia. Súhlasím s vami a práve preto už celé roky pracujem na tom, aby som primela Čínu a ďalšie veľké zmahajúce sa hospodárstva, aby sa zaviazali ku konkrétnemu programu v oblasti klímy. O toto sa musíme snažiť, pretože z mnohých dôvodov, z pohľadu Európy, práve preto, že existujú takéto analýzy, ktoré ste spomenuli, ste, že musíme byť opatrní, nemôžeme znečisťovať eh, zadarmo, eh, iba preto, že sa to deje v rozvíjajúcej sa krajine. Mm, ja si myslím, že doterajšie kroky boli veľmi rozumné. A teraz sa musíme pozrieť na to, to, čo sa stane 1. februára. Bude to znamenať, že Čína zmedzinárodní svoje národné ciele. To bude veľmi rozhodujúce pre ďalší pokrok v medzinárodných rokovaniach a tiež pre vyhliadky toho, aby sme zakomponovali Čínu do spoločného režimu znižovania emisí a bude to mať dopad aj na náš priemysel. Ďakujem pekne. Pani Katika Liotard je ďalšou rečničkou, ktorá položí otázku. Ďakujem pekne. E, srdečne vás vítame, pani nominovaná komisárka. Hovoríme tu o opatreniach na boj proti klimatickým zmenám. Tie spočívajú v tom, aby sme e, podporovali výrobu energie e, udržateľným spôsobom a spôsobom, ktorý je priateľský aj k spotrebiteľom. Vieme, čo sa dohodlo v rámci COP15. A vieme, že Niektorí považujú jadrovú energiu za dôležitú zložku našej energetickej politiky. Ja si to nemyslím a v Aténach som sa pýtala na to, aké stanovisko bude mať komisia v tomto smere a bolo mi povedané, že komisia nebude zaujímať žiadne stanovisko v tejto veci. Preto by som sa vás chcela opýtať, aké je vaše stanovisko v tomto smere osobne, aký máte pohľad vy na udržateľnosť jadrovej energie. No už e, myslím si, že politika už dlho v Európskej únii je taká, že energetický mix spočíva na členských krajinách samotných. Ja pochádzam z krajiny, kde sme rozhodli v hlasovaní v parlamente v roku 95, že nebudeme sa utiekať k jadrovej energii, e, odhodli sme sa ísť cestou obnoviteľných zdrojov energie, energetické účinnosti a tak ďalej. Ja si myslím, že sme boli doposiaľ veľmi úspešní. Teda tak toto funguje u nás ale myslím si, že jednoducho je skutočnosť, že jadrová energia existuje a bude existovať e, ešte mnoho rokov na svete. E, nepochybujem o tom, že takto to je a preto je dôležité mm, veľmi dbať o bezpečnostné aspekty a preto Euratoma a ďalšie inštitúcie, ktoré eh, vykonávajú výskum v tejto oblasti, je dôležité, aby sme sa uistili, že jadrové reaktory a elektrárne boli čo najbezpečnejšie. A ešte jedna posledná vec. Eh, v mojom vesmíre a v mojom svete jadrová energia nie je obnoviteľným zdrojom energie. Ďakujem. Um, ja, buiten deze duurzame energiemix zijn er natuurlijk nog... Nuž, eh, bez ohľadu na to udržateľného energetického valička môžeme prijať aj iné opatrenia na to, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám. A preto moja doplnková otázka. E, chcete sa ujať aj nejakých doplnkových e, opatrení, ktoré by znamenali zníženie emisí metánu, e, ktoré tiež prispievajú k emisiám skleníkových plynov, najmä chov dobytka a bio poľnospodárstvo prispievajú práve k zvyšovaniu emisí metánu. Ako to vnímate vy? Ako sa pozeráte teraz napríklad na spôsob produkcie potravín v tomto smere, či na miestnej úrovni, alebo e, z dovozu. No už to bolo veľmi e, prefíkané takto prejsť od atomovej energie k chovu dobytka Ehm, nemal by som to povoliť, pretože sú to dve úplne odlišné oblasti, ale tak budem zhovievavý a dovolím vám to. Myslím si, že je súčasťou medzinárodných rokovaní, aby sme sa snažili pozrieť na to, či niektoré nebezpečné látky sú zastúpené v našich dohodách. Toto sme sa snažili aj v Kodani. Pokiaľ ide o miestne potravinové zdroje, ehm, myslím si, že je to rozumné, keď ľudia majú prehľad o takýchto možnostiach. Je to zmysluplné hľadiska ehm, klímy aby ľudia kupovali veci, ktoré sú produkované miestne mm, alebo ktoré sú z charakteru. Myslím si, že to je zmysluplné, ale mali by sme pristupovať mu politicky odlišne. Ľudia by mali mať možnosť e, kupovať si miestne výrobky, ale mali by sme sa zamyslieť nad tým, či zakomponujeme aj emisie z leteckej dopravy z iných oblastí, oblasti dopravy do nášho systému pretože to by malo vplyv na to, keby sme dovážali potraviny z ďaleka, z, ďalekých, z ďalekých krajín, eh, takto by sme vytvorili porovnateľnú výhodu eh, voči produkcii potravín na miestnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka, pani Anna Rozbach. Ja. Ďakujem pekne. Vážená pani kandidátka, dovolte mi, aby som sa vám poďakovala za poskytovanie informácií nášmu výboru počas Kodanskej konferencie. 120 hlav štátov a vlád, dostať ich za jeden rokovací stôl o jednej téme, to nie je fiasko, naopak je to historický moment. Mňa by zaujímalo, čo si myslíte o Nord Streame. Myslíte si, že estonské ekologické organizácie Švédsko, Fínsko a Nemecko zažalovali na súde, pretože tento projekt Nord Stream nie je ekologicky priaznivý, čo by znamenalo, že v Európe budeme znova e, závislí od ďalšieho dodávateľa energie znova z Ruska. A ešte máme v Európe problém, že mnohé zariadenia na výrobu energie e, sú už zastaralé. Ďakujem pekne, hovorí pani komisárka. Áno, máte pravdu, že mimovládne organizácie majú obrovské obavy, pokiaľ ide o určité okolnosti v súvislosti s plánovaným severným plynovodom Nord Stream. Áno, je potrebné urobiť dopadové štúdie na národnej úrovni a malo by sa vypracovať komplexný plán, pokiaľ ide o ekologické dopady. Ja toto celé vnímam z dánskeho kontextu. Pozrite sa napríklad na dohovor o právach na mori a z toho vyplýva, že keď cez vaše morské územia prechádza takýto plynovod, že musíte e, dať na to výslovný súhlas a musia byť splnené ekologické požiadavky. Takže keď to pôjde cez dánske vody, tak skrátka to bude musieť splňať naše ekologické požiadavky. Švédi, Fíni a tak ďalej budú musieť urobiť podobné kroky. A noc tým sa skrátka bude môcť realizovať iba v prípade, že tie ekologické požiadavky budú splnené. Vaša otázka má aj určitú politickú dimenziu. Hovorili ste, že znova budeme závislí od plynu z Ruska. Uh, ja by som sa na to pozrela trošku z iného pohľadu. Áno, budeme závisli od ruského plynu do značnej miery, ale v tomto prípade sa pozrieme na dôvody, prečo chceme mať e, tento plynovod. Je určite lepšie mať e, viacero plynovodov, hoci aj z toho istého zdroja. Preto Európa chcela ďalší plynovod. A máme právo postaviť takýto plynovod. Vyplýva to z ustanovení Medzinárodného dohovoru o právach na mori, ak teda tie ekologické požiadavky sú splnené, ako som už spomínala. Ďakujem. A teraz moja doplňujúca otázka naozaj stručne. Dovolte mi, aby som vás poinformovala o tom, že bude potrebné zaoberať sa touto otázkou. Je tam naozaj mnoho náloží na dne mora z prvej a druhej svetovej vojny a Fíni a Švedi majú problémy napríklad v priemysle papierenskom z chemického hľadiska. Takže mňa by zaujímalo, že ako to vyzerá z ekologického hľadiska s týmto plynovodom, s týmito bombami. A znova sa pozrime na e, tú sieť, e, ktorá príjma e, často energiu zo zastaralých zariadení. Áno, máte pravdu, hovorí pani komisárka. Áno, ten plyn, ktorý uniká z nevybuchnutých bomb, Áno, boli tu takéto určité problémy v niektorých oblastiach na dne morí a my sme v minulosti išli tou cestou, že sme zmenili trasu takýchto vedení, aby sme sa vyhli takýmto zaminovaným oblastiam. Viem, že sú tu určité štúdie, ktoré prebiehajú, ale švedské a fínske orgány sú teraz v náťahu, aby urobili túto prácu. Takže Európska únia bude v závere hodnotiť celý ten projekt a samozrejme, že zelená bude udelená iba v prípade, že všetky ekologické požiadavky budú rešpektované. Ďakujem pekne, pani Rozbach. Očakával som od vás trošku inú formu otázok. Nikto zatiaľ sa nepýtal, či naozaj sú klimatické zmeny, že či to náhodou nie je len nejaké sprísahanie. A myslím, že teraz sa to už nikto nespýta, keď sa tak pozriem na to, z akých politických skupín pochádzajú ďalší rečníci. Áno, aj takí sú hovorí pán predseda. Takže začíname s druhým kolom otázok a tam je ako prvý zapísaný Karl-Heinz Florence. Áno, áno, to je ale problém, že tí, ktorí hovoria, že kmecké zmeny neexistujú, tu nie sú, lebo sa s nimi o tom nemôžeme porozprávať. Dovolte mi, aby som uh, teraz troška obránil Chrisa Davisa, môjho liberálneho kolegu, pretože on uh, bol v kodaní iba ten prvý týždeň, ktorý bolo všetko dramatické, pokojné, ale potom v tom ďalšom týždni, keď už tam bol parlament, tak už to vyzeralo úplne inak. A Číňania už uh, naozaj odprezentovali uh, diktatúru dramatickým spôsobom. Takže, pani ministerka, mňa by zaujímalo, ako je to s vašou filozofiou? Povedzte nám o nej trošku viacej. Ja mám trošku pocit, že v Európe e, sa príjmali e, veľké tresty, tak povedať sankcie v klimatickej politike a mňa by zaujímalo, čo si vy o tom myslíte, ako by to malo vyzerať ďalej, aby viacerí spolupracovali, aby klimatický problém bol vnímaný skôr ako klimatická príležitosť, trvalá udržateľnosť. Ja si myslím, že tá semantika u nás je trošku nesprávna. E, môžeme myslieť na exportné možnosti, môžeme myslieť na zabezpečenie e, surovinami pre ďalšie generácie a tak ďalej. Takže tá filozofia by ma zaujímala. Ďakujem pekne. Neviem, ako je to s tou politikou sankcií, s politikou trestov. Áno, a naďalej tu bude určitá regulácia, stále tu politicky bude nejaká práca, ale Musíme sa snažiť rozšíriť klimatickú politiku a ja som sa o to pokúšala už načrtnúť v úvode, keď som hovorila, že je to aj možnosť vytvoriť nové pracovné miesta. Samozrejme, že pre nás by bolo dobré, keby naše deti mali čistejšiu vodu, čistejšiu pôdu, čistejší vzduch. Myslím si, že do budúcna budeme mať zdroje obmedzené, že tie e, zdroje budú vzácné. Takže je na nás, aby sme teraz spotrebovali čo možno najmenej zdrojov, čo možno najmenej energií. Medzinárodná agentúra pre energiu vydala správu, pokiaľ ide o odhady ceny ropy do budúcna. Tam je jeden dlhodobý trend, jeden jediný, a to, že tie ceny sa vyšvihnú do výšky ceny ropy. Takže sa na to musíme naozaj zamerať. A ten kota Kodaň, tá mobilizácia v Európe, to spôsobilo to, že ľudia teraz vnímajú ten potenciál. Ja pochádzam z konzervatívnej rodiny politickej a myslím si, že sa musíme vyhnúť takej spoločnosti, kde budeme musí povedať, nie, ty toto nemôžeš, eh, nemáš na výber a tak ďalej. Takže musíme reagovať čo možno najskôr, pretože čím dlhšie budeme váhať, tým väčšie je to riziko, že budeme musieť uplatniť na ochranu klímy také opatrenia, ktoré sa nebudú páčiť ani mňa, ani vám. Ďakujem pekne. Vy nemáte doplnkovú otázku? Pán Florenc? Výborne. A teraz je na rade Dan Jorgensen. Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem týk, tým, že vás tu srdečne uvítam. Pani Hedekart, očakávam naozaj plodnú spoluprácu, ak budete potvrdená vo vašom úrade. Pozrime sa na to, ako to vyzeralo pred Kodaňou. Pozrime sa na tie ambície, ktoré tu boli. Z tohto pohľadu je výsledok fiaskom. A to ste uznali čiastočne, keď ste povedali, že výsledok mohol byť aj lepší. Ale ak Ak máme veriť v to, že Európa chce prevziať tú taktiku, tak sa skladka musíme poučiť, e, ponaučiť e, z toho, čo sa udialo. Musíme prijať kritiku na našu adresu. Boli tam naozaj niektoré veľmi vážne chyby, ktoré urobilo dánske predsedníctvo pri príprave kodanskej konferencie. Môže sa k tomu prosím vyjadriť? Áno, pán Jurenson, Keby sme si neboli zadefinovali nejaké ciele pred kodaňom, nejaké pred, pred kodaňou, keby sme skrátka rozbehli nejaký medzinárodný proces bez uh, nejakých premís, bez nejakých lehôd a na tom sa snad zhodneme, myslím si, že ten výsledok mohol byť ešte oveľa horší. Keď sa pozriete na situáciu v Grónsku v júni, v septembri a v oktobri boli tri stretnutia, aj v novembri sme sa potom ešte stretli a všetky tieto body, ktoré tam boli dohodnuté, potom boli nastolené v Kodani. Takže Dánsko zohralo svoju úlohu. Áno, mohli sme niektoré veci urobiť inak. V každom prípade si však myslím, že ten výsledok by zrejme bol veľmi, veľmi podobný, pretože áno, môžete sústrediť na jednu, dve, tri veci a povedať, keby toto bolo urobené takto, ale ja som sa nad tým zamýšľala, hovorila som o tom s ďalšími účastníkmi a všetci sú toho názoru, že bez ohľadu na to, čo sa udialo, alebo čo, by sme, čo sme urobili, alebo čo by sme boli mohli urobiť, niektoré krajiny by skrátka neboli zmenili svoju stratégiu. Takže nechcem zachádzať nejako do detajlov, ale toto si myslím. A pán Jurensen, ja vám ponúknem flašku šampanského alebo komukoľvek inému, keď e, mi ukážete iné predsedníctvo, ktoré urobilo viac, viac pokiaľ ide o pomoc rozvojovým krajinám a tak ďalej. Kto urobil viac než my? Dajte mi príklad a ja vám dám tú fľašu šampanského. Už teraz nejde o šampanské, hovorí pán Jorensen. Povedzte mi, ktorá chyba je taká najdôležitejšia nielen v dánskom predsedníctve, ale v EÚ vo všeobecnosti, pretože vy ste hovorili, že Európa nehovorila jedným hlasom. Takže čo s tým urobíte? Ako sa postavíte? Potrestáte pána Sarkozyho nejako? Áno, k tomu jednému hlasu. Áno, sú tu určité názorové rozdiely, ale to podľa mňa nie je ten zásadný problém v EÚ. Zásadný problém je, že keď sme za stolom rokovacím, je tam zastupca Číny, Ameriky, Indie a tak ďalej, tak e, je tam viacero Európanov zastúpených, ale to nemusí byť samo o sebe problémom. Ale musíme všetci hovoriť jedným hlasom. Takže nezáleží na tom, či to bolo Dánsko alebo niekto iný, kto mal zastupovať ten eh, hlas Európy. Skrátka, musíme hovoriť jedným hlasom, aby nás ostatní počúvali, aby nás ostatní vypočuli. To je naozaj mimoriadne dôležité. Výborne, už pozerám, že s tým Sarkozym to bude mission impossible. Teraz má slovo pán Skilakakis. Ďakujem, pán predseda, vážená pani kandidátka na komisárku. Mohli by ste nám povedať, čo si predstavujete pod mainstreamingom? Chcete, aby všetká legislatíva bola podrobená dopadovým štúdiám z hľadiska klímy? V revízii finančného výhľadu chcete zakomponovať nejaký taký postup, ktorý e, bude e, hodnotiť e, vplyvy na klímu a chcete takýmto, takémuto postupu podriadiť aj existujúcu legislatívu? A ako to bude vyzerať eh, s osvedčenými postupmi v pravidlami na verejné obstarávanie? Ako to bude vyzerať eh, s lesníctvom? Máme nejako zrevidovať našu politiku? V opačnom prípade na juhu Európy prídeme o naozaj hektáre lesov. A ešte ďalšia vec, eh, štátne dotácie na uhlie. Takže chcete aj tam ten mainstreaming eh, klímy? No toto síce bola len jedna otázka, ale obsahovala reakcie na celý môj 5-ročný mandát. Takže áno, mainstreaming eh, klímy je veľmi dôležitý, ale nesmieme to preháňať, robiť to aj v situáciách, kde to nie je potrebné. Už som na úvod povedala, že vecí, ktoré Európa financuje z rôznych fondov, je potrebné preveriť z hľadiska klimatických dopadov. Keď dostávate finančné zdroje z Európy, tak musíte uh, rešpektovať klimatické požiadavky. Toto sú projekty na budovanie a opravu ciest. Tieto musia byť z tohto hľadiska preverené, tak aby prostriedky daných poplatníkov nešli do nesprávnych projektov. Takže tam budú aj určité korektúry v tejto oblasti. Doprava, klimatický balíček. Tam budem spolupracovať s kolegom v rezorte dopravy. Health check, teda polnohospodárstvo, ďalej emisie CO2 v motorových vozidlách, doprava. Spomínali ste aj verejné obstarávanie. Ja si myslím, že by sme mali používať tak povediac zelené verejné obstarávanie. Je tu mnoho oblastí, kde verejný sektor v EÚ by mohol pomôcť nasmerovať trh tým správnym smerom a tieto možnosti bohužiaľ nevyužívame. Lesníctvo, mimoriadne dôležitá oblasť. S pánom Potočníkom o tom budem hovoriť. Podľa mňa bolo až trapné, že sa nám nepodarilo v oblasti lesníctva na COP15 pripraviť jednotné stanovisko EÚ, pretože tam naozaj zaostávame. Only... Ešte sa vrátim k jednej otázke, na ktorú ste nereagovali z toho môjho prvého kola, zvyšok ste pokryli a to boli tie palivové dotácie celosvetovo 300 miliard eur na dotáciách pre fosílne palivá. A toto je nepriateľné. Nemáme na to žiadnu stratégiu, skutočnú stratégiu. Ja si nemyslím, že by sme mali dotovať palivá. To bolo súčasťové vyhlásenia z G8. Z G8 Takže nemali by tu byť takéto dotácie ani v EÚ, ani celosvetovo. Viem, že sa to ľahko povie, ťažšie urobí. Máme tu mnoho rozvojových krajín. A ste to chvíľu potrvá. Ale ak chceme znížiť našu závislosť na na fosílnych palivách, tak by si všetci mali uvedomiť, že dotovanie takýchto zdrojov energie nie je rozumné. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz prvý výbor z výbor, prvý, prvá otázka z, otázky, z výboru ITRE. 10 krátkých otázok. Pán predseda Royal to veľmi inteligentne naplánoval. Pretože priemysel veľmi úzko súvisí s, krízou, s klímou. Pán Bencen ako prvý selv. Du har udført et fremragende stykke arbejde som Danmarks miljøminister. Vy ste vykonali vynikajúcu prácu ako ministerka pre životné prostredie v Dánsku a neskôr ako ministerka pre energiu a klímu. Ako prvá vo svete, vy ste sama povedali, že čo sa týka globálne e, záväzného dohovoru alebo dohody z Kodaní. To by bolo výborné, ale to neznamená, to, čo sa stalo v Kodani, neznamená, že svet zastane. Čína a iné krajiny pumpujú masívne investície do nových energetických technológií a my v Európe potrebujeme rozvinúť výrobu zdrojov na trvalo udržateľnú energiu, vytvárať zelené pracovné miesta a zároveň byť konkurencieschopný. Ale predsa nemôžeme byť konkurencieschopní na základe miest, ktoré sa vyplácajú ľuďom mimo Európy. Keď človek uvažuje nad týmito protirečeniami a takisto berie do úvahy firmy, ktoré ako si nevytvárajú tie nové zelené pracovné miesta, ako sa na tomto pozadí mienite vysporiadať s výzvami, čo sa týka energi- energetiky, výskumu, vývoja a nových technológií. Predovšetkým to ma privádza k ďalším témam, ako sú tie, čo nás stolil pán Bencen. Napríklad začneme výskumom. Keď hovoríme o pridanej hodnote, napríklad keď pracujeme ako 27 a nie ako osamotené krajiny alebo krajina, musíme e, dbať na plány hospodárskeho oživenia. To znamená, ak sa pozrieme na to z energetickej stránky, robia sa aktivity, ale v iných oblastiach. Ďalšie oblasti čakajú na naše preskúmanie toho, ako napredovať s výskumom ako robiť viac pilotných demonstračných projektov. Je to obrovská výzva, na jednej strane sú tu úžasné nápady a na druhej strane nutnosť dostať produkt na trh. Takže musíme identifikovať priepasti, ktoré treba preklenúť a prepadliska, ktorým sa treba vyhnúť. A na to potrebujeme silnú rolu. To je jedna strana mince. Ak si pozrieme, koľko v Južnej Koreji, Singapúre, Číne míňajú na nové technológie a výskum, myslím si, že tam je synergia, kde, ktorá by mohla vzniknúť spoluprácou, potenciál synergie. A myslím si, že by sme sa mali prestať zameriavať len na veľký priemysel, veľké firmy a skôr na stredné a malé podniky, ktoré tiež hrajú obrovskú úlohu v priemysle. Takže si musíme uvedomiť, ako Firmy, ktoré zamestnávajú 30 až 50 zamestnancov, by mohli priniesť inšpiráciu do celého tohto procesu. E, musíme si preskúmať tie najosvedčenejšie postupy, aby sme nevynachádzali opäť koleso. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka Brita Thompson. Ja, Connie, jeg vil også gerne byde dig velkommen her til Bruxelles, og vi skal heller ikke være dis. Men jeg vil godt vende lidt tilbage til spørgsmålet om atomkraft og bore lidt videre i det, fordi Vítame vás v Bruseli. Čo sa týka otázky na jadrové elektrárne, počas e, práce na záväzných cieľoch na znížení emisií, prepačte, zníženie trvalodržateľných e, energii, to znamená ciele, ktoré sa týkajú roka 2020, zelených energií a generovania elektrickej energie, pretože zníženie CO2 súvisí so posunutím trvalo udržateľných energií na vyššiu úroveň. Ak e, priemysel, komisár pre priemysel a komisár pre výskum obaja povedali, že by sme mohli znížiť emisie CO2 a zároveň investovať viac do toho, akými spôsobami a metodami vyrábame elektrickú energiu. E, som zvedavá, ako EÚ naloží s jadrovou energiou. Či vidí jadrovú energiu ako spôsob znížiť emisie? Ste proti výskumu v oblasti jadra? Nie, nie som, nebudem vetovať jadro. Ale chce mať istý odstup od jadrovej energie. V, Dánska, odkiaľ pochádzam, v Dánsku, odkiaľ pochádzam, nechceme jadro a zvolili sme si e, zásadne inú voľbu v Dánsku. Jadrová energia existuje. Musíme zabezpečiť, aby bola bezpečná. Je to realita, ktorú s ktorou sa treba vysporiadať. Jadrová energia e, tiež produkuje isté odpady, hoci emisie CO2 nie sú až také výrazné v tejto oblasti, ale v najbližšom období e, v období piatich najbližších rokoch. Samozrejme, budú stále existovať jadrové elektrárne v Európe, takže aj keď ju ja túto jadrovú energiu nevnímam ako trvalo udržateľný zdroj, Jadrová energia je niečo, do čoho si mnohí ľudia prajú investovať mnohé peniaze a investovať ich radšej do jadra ako do trvalo udržateľných energií. Ja si myslím, že by sme nemali venovať tieto peniaze na výskum jadra na úkor iných energií, ktoré môžu byť zdrojmi trvalo udržateľných energií, ale myslím si, že kým si zachováme silnú pozíciu na obnoviteľné energie, aj tak musíme dovoliť isté množstvo, aby bolo investované do jadra a výskum jadra. Ďalším rečníkom je Ivo Belet. Dobré ráno. Rád by som sa vás spýtal otázku v Holandč- o Holandsku. Ide o projekty, ktoré sú na mori budem hovoriť po holandsky. Dánsko, Belgicko, Británia a šesť ďalších krajín sa zapojili do projektu, ktorý má hodnotu 10 miliard eur. A je to úplne konkrétna otázka. Predpokladajme, že podporíte tento konkrétny projekt. Ako konkrétne ho podporíte? ste pripravená využiť nové nástroje financovania Európskej únie, ktoré vzniknú a ktoré fungujú? A čo sa týka ostatných komisárov v kolegiu, budete pretláčať tento projekt? Druhá časť otázky. Umožníte európskym občanom priamo sa zapojiť finančne do takéhoto projektu a možno potom zužitkovať dividendy, ktoré môžu vzniknúť. Ďakujem. Myslím si, že táto energetická sieť je efektívna. Čím viac efektívnejšie sú zdroje energie, tým lepšie pre sieť, pre hlavnú sieť. Keď som bola dánskou ministerkou, tak som veľmi často riešila vec, ako sflexibilniť energetiku a Napríklad, ak zapojíme do mixu, do energetického mixu obnoviteľné energie, ako mať efektívnejší systém celkovo. Ale ak sa ma pýtate na spôsob financovania konkrétne, obávam sa, že na toto vám neviem odpovedať. A možno je to otázka pre e, komisára pre energetiku a neviem vám dať na toto žiadnu podrobnejšiu odpoveď. Ďakujem pekne. Teraz tretie kolo otázok a prvou, ktorá položí otázku v tomto kole je pani Jolanta Vip. Signovaná. E, v čase ostatného šczytu... Ďakujem, vážená pani nominovaná komisárka. Počas nedávneho samitu v Kodani napriek mnohým úsiliam EÚ pripraviť tento summit nevzýšli z neho žiadne záväzky, nepodpísali sa žiadne záväzky okrem celkového globálneho znižovania skleníkových plynov. Hlavní oponenti boli India a Čína. Mala by EU držať svoju súčasnú politickú líniu v medzinárodných vyjednávaniach, alebo by EÚ mala byť flexibilnejšia e, a ústretovejšia k týmto krajinám. Otázka číslo 2. Čo si myslíte o úniku informácií z výskumných centier, ktoré sa týkali falšovania dát, e, klimatologických dát, ktoré súvisia s účinkom CO2? Táto tzv. klimatgate bude otázka, na ktorú odpoviem ako prvá. Medzinárodný spoločenstvo skúma únik týchto informácií. Pre mňa osobne to nič nemení. Občas môžu uniknúť maily, ale máme tisícky výskumníkov, ktorí vedia, o čom to presne je, ktorí nám poskytujú expertné poradenstvo v tejto oblasti a toto sa nezmení len preto, že zo pár mailov uniklo. Takisto si nemyslím, že treba byť príliš negativistický eh, voči veľkým hospodárstvom, ako sú India a Čína, eh, tak ako sa prezentovali v Kodani. Niekoľko týždňov pred Kodaňom Brazília vo svojom vlastnom parlamente si vytýčila cieľ, že v niekoľkých rokoch sa odklonia od doterajšieho trendu a 35 až 40, až 48 budú energetiku riešiť inak. Čína zasa vyhlásila, že e, o 40 až 45 sa ich ciele posunú. Myslím si, že takéto čísla sú veľmi dobré a pre také obrovské ekonomiky odkloniť sa od svojich 5-ročných plánov a povedať, že do roku 2020 sa odkloníme od niečoho, čo sme pôvodne plánovali, to podľa mňa znamená, že sa vážne zamýšľajú nad našou témou. Máte pravdu, že sa záväzné dokumenty nepodpísali, ale výzva kodanie spočívala v tom, že sa rozbehli aktivity, ktoré bojujú proti klimatickým zmenám a že sa v domovských krajinách dejú veci na základe kodania, na základe Kyoto. Spojené štáty, Brazília, India, Čína, Južná Afrika, rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva, pred Kyotom neboli súčasť systému záväzkov a teraz povedali, aby sa vyriešil tento problém globálne, aj my musíme vziať na svoje plecia časť zodpovednosti. A krátka doplňujúca otázka, niečo, čo sa tu už riešilo. Viete si predstaviť stretnutie a konfrontáciu údajov, ktoré unikli od výskumníkov a vyjasniť na takomto stretnutí všetky tieto otázky. Ako som už povedala, vedci sami si toto všetko budú musieť vyriešiť. Ja hovorím to, že naša voľba ako politikov je takáto. Rozhodneme, či chceme počúvať vedcov, ktorí nám hovoria, že ak budeme váhať, čelíme riziku pre budúce generácie a my sa môžeme rozhodnúť, že nebudeme počúvať takéto výstrahy. Alebo môžeme povedať, za posledných 30 rokov nám vedci hovorili, že sa tu niečo odlišné deje. Čo by bola najvi, najhoršia vec, najhorší scenár, ktorý by sme dosiahli budeme mať efektívnejšie technológie, zelenšie technológie, budeme menej závislí na dodávke palív z iných krajín, to by bol najhorší scenár. Aj ak ste klimaskeptici, nebola by aj táto najhoršia možnosť dobrá pre milióny ľudí, ktorí sú, budú zapojení do energetických dodávok a ktorí vyriešia to, že je málo energetických zdrojov? Ďakujem pekne, že pani E, ďakujem pekne, pani menovaná komisárka. E, v dôsledku zlyhania kodanskej konferencie e, prieskumy verejnej mienky v Európe boli dosť negatívne, nie len pokiaľ ide o zlyhanie kodanského samitu. Občania si tiež myslia, že tí, ktorí najviac doplatia na to doslova, sú práve tí mnohí, ktorí boli nevinní, e, pokiaľ ide o vznik hospodárskej krízy. Teda, keď sa pozrieme dopredu na vyhliadky do Mexika, Európa sa musí ujať vodcovstva, musíme hovoriť jedným hlasom a musíme predložiť návrhy, ktoré budú e, reálne. Vy sa chcete ujať e, v vodcovstva v tomto smere v komisii. Prosím, povedzte nám, aké je vaše stanovisko z hľadiska um, nastolenia, opätovného nastavenia dôvery v tomto smere. Chceme mm, nejakým spôsobom označovať e, e, ekologické spôsoby výroby alebo ekologické potraviny, ktoré sa budú dovážať do Európy. Mohli by sme nejakým spôsobom označovať e, aj e, finančné transakcie. I understand e, the concern now. Chápem, že máte obavy e, v tomto smere. Už sme zmobilizovali verejnú mienku, ešte sa nám nepodarilo celkom dosiahnuť naše cíle, teda ako môžeme udržať pozornosť a záujem verejnosti. Ako môžeme príjmať verejnosť k tomu, aby sa nemyslela, že ona práve bude musieť platiť za nedostatky v rokovaniach a práve tí, ktorí boli nevinne v pôvod, krízy. Ja si myslím, že na to, aby sme sa rozumne dostali zo hospodárskej krízy, musíme sa snažiť vytvoriť pracovné miesta, ktoré sme stratili pri hospodárskej kríze a práve tým, že budeme investovať, ja si myslím, že je možné umožniť, aby ľudia videli, aby si uvedomili, že tu nie je len o stratu pracovných miest, práve naopak ide tu o nový, inteligentnejší hospodársky rast. Ja si nemyslím, že je to otázka zavádzania uhlíkovej dane e, v niektorých e, krajinách už existujú takéto druhy e, dane pre oblasti, ktoré nespadajú do systému ETS. Ja si myslím, že teraz by sme sa mali snažiť zo všetkých síl dosiahnuť medzinárodnú dohodu. To bola priorita pre Európu za posledné roky. Musíme sa o to snažiť v Mexiku. A potom sa snažiť o najnižšieho spoločného menovateľa, ako napríklad uhlíková daň alebo hraničná daň. Teraz eh, vidíme, že eh, americký kongres eh, schválil tie stropy na hodnoty uhlíka. Japonsko sa uberá rovnakou cestou aj ostatné krajiny. Vidíme, že všetci okolo nás zavádzajú takéto systémy obchodovania s uhlíkom. Ja si myslím, že toto je najúčinnejší spôsob postupu a myslím si, že aj preto európske firmy uprednostňujú takýto systém proti iným možnostiam, pretože z ekologického hľadiska je to dôkaz, že to funguje a umožňuje firmám e, držať krok s konkurenciou. Ja si myslím, že tvrdiť, aby sme sa teraz utiekali k tomuto daňovému um, nástroju v tejto chvíli nie je najsprávnejší. Najprv sa musíme sústredovať na iné priority a potom eh, možno zvážiť, či je potrebné zaviesť takéto druhy dane. Nuž, eh, presuny eh, tých najintenzívnejších odvetví priemyslu súvisia bezprostredne aj so zamestnanosťou EÚ v nadchádzajúcich mesiacoch e, musíme predovšetkým upokojiť e, zamestnávateľov v tejto oblasti, aby si nerobili obavy. Mm, prepašte, nepochopila som, neporozumela som vašu otázku. Tvrdili ste, že presuny firiem z Európy súvisia so zamestnanosťou, ale môžeme doverovať tento systém iba, ak tí zamestnanci, ktorí e, boli sklamaní z výsledkov e, skodanie, dostanú nejakú novú nádej. Musíme im poskytnúť e, nejaké pozitívne vyhľadky do budúcnosti. To musíme urobiť jasne a musíme im jasne povedať, že klimatická politika nepôjde na ich úkor. chápem, že sú isté obavy, ktoré súvisia s presunom výroby do iných krajín, ale teraz, ak Ehm, začneme postupovať urýchlenie, bude to katastrofa pre zamestnanosť. E, ja viem, že najbližšie roky budú ťažké pre zamestnanosť v Európskej únii, pretože konkurencia naozaj nespí. Ja si myslím, že ak budeme rozumne postupovať v tomto smere, budeme schopní vytvoriť pracovné miesta v Dánsku v roku 2008, teda to bol ten posledný, tak bude normálny rok predtým, ako vypukla kríza. Energeticky účinné a obnoviteľné postupy vo vývoze tovarov e, vzrástli o 19 Teda preto si myslím, že v Dánsku nie je také ťažké presvedčiť ľudí, aby si uvedomili, že ak budeme postupovať v tejto veci správne, získame nové pracovné miesta a budeme mať aj zvýšený príjem z vývozu a zvýšime bohatstvo krajiny. Teda aj tu ide o to, aby sme to urobili čo najlepšie. Ďakujem pekne. E, ďalšia otázka položí pani Sirpa Pietikainen. Veľmi správne ste poznamenali, že potrebujeme dosiahnuť e, tak povedať zelený rast a musíme pomáhať aj našim firmám, aby e, prešli zmenou, aby boli konkurenceschopne v budúcnosti. Ja mm, sa nebojím tohto odsunu výroby, pretože Neobávam sa, že sa bude presovať výroba do oblasti, kde služby sú na nižšej úrovni a kde aj iné štandardy sú na nižšej úrovni. Ja si myslím, že by sme mali pomôcť našim firmám, aby prešli touto zmenou čo najefektívnejšie a čo najľahšie. Musíme využiť všetky nástroje, ako viete. Ide o to, ako by sme mohli uskutočniť tieto plány. Isté, že je tu isté riziko. E, teraz, keď máme platnosti stratégiu EU 2020 a keď hovoríme o e, zelenom raste a nemáme k dispozícii nástroje, účinné nástroje, potrebovali by sme udržateľnejšie využívanie zdrojov a energie. E, chcem sa opýtať, ako presne chcete zabezpečiť, aby to prebehlo a aké nástroje chcete využiť, e, napríklad čo sa týka dotácií, ktoré súvisia s uhlíkom. Ja si myslím, že tento nástroj je veľmi dôležitý, pretože tým dokážeme preukázať, že ak niekto funguje a produkuje účinne, má to svoju cenu. Je potrebné eh, prehodnotiť eh, našu výrobnú sieť, eh, je potrebné zamyslieť sa nad tým, ako budeme postupovať v budúcnosti. Isté, že je potrebné vytvoriť aj porovnávacie kritéria, a to 50 odlišných kritérií pre 80 našich firiem. Aj to by sme nemali vnímať ako záťaž, ale ako inšpiráciu. Ako by sme mohli čo najlepšie kopírovať tie najlepšie postupy z celého sveta. Okrem toho si myslím, že e, pre naše firmy by bolo pozitívne, keby sme sa sústraďovali e, o mnoho viac na výskum a vývoj, najmä pokiaľ ide o demonstračné programy musíme sa snažiť aj v oblasti vzdelávania o mnoho viac. Pred niekoľkými rokmi si spomínam, v Európe sa hovorilo, my v Európe budeme vždy e, autormi týchto nových dizajnov, výrobkov. V Číne sa bude robiť tam mravčia práca, tá výroba, my budeme inovovať. Už si nemyslím, že to tak je a nemyslím si, že to tak bude v budúcnosti. Musíme sa veľmi intenzívne sústreďovať na podnikateľského ducha, na inovácie, na podporu inovácií a musíme sa uistiť, aby naša úroveň vzdelávania aj v týchto oblastiach sa zlepšila. Teda iste sú veci, ktoré môžeme urobiť a je potrebné si uvedomiť, že v Európe nefunguje celkom dobre výmena najlepších postupov. Pred niekoľkými rokmi v Dánsku niektoré firmy si mysleli, že nemôžu sedieť za jedným stolom s konkurentmi a hovoriť o spoločných projektoch. Teraz si však uvedomili, že naozaj to funguje, sme také malé hospodárstvo, prečo sa nespojiť, prečo si nevymieňať skúsenosti a až potom vyvážať a oslovovať zahraničné trhy. Ja si myslím, že môžeme sa od seba navzájom mnoho poučiť práve tým, že si budeme vymieňať skúsenosti a najlepšie postupy. Veľmi krátka doplnková otázka. Mohli by ste prosím konkrétnejšie povedať, či budete podporovať rozširovanie ekodizajnu pre všetky druhy výrobkov a zdrojov. A čo sa týka firiem, čo si o tom myslíte, o týchto nástrojoch? Myslím si, že smernica o ekodizajne je veľmi zaujímavá nefungovala síce až tak rýchlo, ako by sme chceli. Ja ako dánska ministerka som vysvetľovala, že keď budeme každých, mesia- každých 6 mesiacov e, prehodnocovať, koľko kategórií sme už pokryli, tak tento proces je dosť pomalý, ale predsa len účinný. Teda ja e, som ochotná pozrieť sa na možnosti rozšírenia tohto systému. Nie som si istá, či tie obmedzenia, ktoré dnes platia, nám umožnia tieto rozšírenie, ale v každom prípade bolo by zmysluplné venovať sa tomu, zaviesť konkrétne normy, pretože takéto zavádzanie norm je veľmi účinným nástrojom pre Európu. Napríklad, keď sa pozrieme na, elektri- na elektrické um, vozidlá, isté, že je tu konkurencia, ale nie je na škodu, aby sme predsa len zaviedli nejaké normy, ktoré by sme potom mohli využiť a aby sme nemrhali energiou iba na to, že sa snažíme konkurovať medzi sebou. Ďakujem pekne. Teraz eh, prvá otázka z výboru pre dopravu a tu položí pán Vilejtele. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka sa týka námornej dopravy. Eh, každá, každé politické rozhodnutie, ktoré sa týka dopravy, má vplyv na ostatné oblasti. E, organizácia, ktorá sa zaoberá námornou e, dopravou, znamená, že e, emisie dusíka sa znížia o 0,5 na 0,1 Aký to bude mať vplyv na morské dno v Baltickom mori a v iných e, moriach. E, e, myslím si, že ak budeme takto znevýhodňovať našu námornú dopravu v Európe, to nebude správne. Ako chcete postupovať v týchto oblastiach dopravy a životného prostredia, ako chcete prepojiť tieto oblasti? Myslíte si, že takéto rozhodnutia by sa mali týkať všetkých členských krajín EÚ? Chcete upustiť takéhoto rozhodnutia, alebo ako chcete prepojiť tieto dve oblasti, ktoré doposiaľ boli dosť rozporuplné? Myslím si, že ak Medzinárodná organizácia pre námornú dopravu to tak rozhodla, tak ja s tým súhlasím. V podstate tie zúčastnené strany v tejto organizácii sú veľmi silné a ak oni súhlasia s takýmto rozhodnutím, myslím si, že je správne. Mali by sme sa snažiť zo všetkých síl o to, aby všetky regulácie eh, námornej dopravy išli cez túto organizáciu. Eh, myslím si, že eh, táto organizácia niekedy postupuje veľmi pomaly. Už mnoho rokov s nimi spolupracujem a bola by som si želala, aby v Kodani sme dosiahli dohodu, ktorá by obsahovala aj medzinárodnú námornú a leteckú dopravu. Teraz sa nám to nepodarilo. Musím jasne povedať eh, organizácii IMO, že uprednostňujem, aby táto organizácia rozhodovala o rámcoch, ktoré platia pre námornú dopravu, ale vyžaduje si to, aby skutočne konali aby neboli takí zdráhaví ako doposiaľ. Ja si myslím, že aj pre námornú dopravu e, to platí. Rovnako niekedy musíme trochu prinútiť e, niektoré odvetvia, aby sa modernizovali. Myslím si, že v časoch krízy mnoho námorných firiem, e, ktoré sa sústredujú na námornú dopravu, sa práve uberali takýmto smerom a uvedomili si, že je potrebné modernizovať, pretože to má zmysel aj z hospodárskeho hľadiska. Pán predseda, ešte doplnková otázka. E, pre oblasti Baltického mora. E, často sa tam deje, že e, Rusi, ktorí nebudú dodržiavať toto rozhodnutie IMO a nebudú ho ratifikovať, potom budú vládnuť všetkej lodnej doprave v oblasti Baltického mora a ich emisie uhlíka budú o mnoho vyššie. Ako sa chcete postaviť k tejto otázke rozporuplnosti eh, námornej dopravy, eh, teda dopravnej politiky a politiky životného prostredia na druhej strane vo vzťahu k Rusku. Súhlasím s vami, že je to výzva a to platí eh, pre všetky druhy regulácie, ktoré sa týkajú životného prostredia a platia pre oblasť Baltického mora. Myslím si, že stanovisko Ruska sa čiastočne zmenilo. Či to skutočne platí pre túto jednu oblasť, to neviem, ale všimla som si za posledné mesiace, že Pán prezident Medvedev si uvedomuje, že e, je potrebné vnímať e, oblasť životného prostredia odlišne ako v minulosti a myslím si, že O toto by sme sa mali snažiť aj v rámci dialogu EU-Rusko a nadviazať na tento pokrok a primať Rusko aj k ďalším e, posunom v myslení. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k štvrtému kolu otázok a to začne pani Krista Klas. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, som po vašej pravici. Kodenská konferencia nepriniesla tie výsledky, ktoré sme od nej očakávali. V Európe sme si však stanovili ambiciozne ciele a tieto sú aj zapísané v smernici o obchode s emisiami. Tam sa uvádza, že táto smernica sa má adaptovať na medzinárodné dohody. Moja otázka znie, vidíte potrebu nejakým spôsobom adaptovať e, túto smernicu a aké dopady to bude mať na našu dohodu v EÚ po zlyhaní kodaňských rokovaní. Myslíte si, že podľa článku 10b alebo podľa článku 28 by mala byť táto smernica e, upravená? A ak áno, aké prvky e, by tu mohli zohrať úlohu? A hovorili sme o benchmarkoch, o nejakých referenčných dohodách keď e, sa snažíme nejako nájsť tých najlepších a môžete nás ubezpečiť, že pokiaľ ide o carbon leakage, že tie najlepšie zariadenia, najúspešnejšie zariadenia, e, že tí vodcovia dostanú potom v rámci pridelovania certifikátov všetky 100% certifikátov zdarma. Nemyslím si, že skladanie vyplýva potreba zmeny tejto smernice. Myslím si, že ETS, systém ochrany s emisiami, má momentálne veľmi dobré vyhliadky. Európsky parlament, ako aj ministri, za posledný rok boli v úzkom kontakte napríklad s zastupcami amerického kongresu, ktorí momentálne pripravujú americký systém. Takže tie výhľadky sú naozaj vynikajúce, že by sme mohli premostiť úspešný systém v Európe. Áno, boli tu nejaké detské choroby, ale teraz sa uznáva, že je to veľký úspech. Na no prepojiť tento náš systém so vznikajúcim americkým systémom. A takto sa stanoví celosvetová cena uhlíka. Pokiaľ ide o tie referenčné hodnoty, nemyslím si, že až 100% by malo byť pridelované zdarma. Tie referenčné hodnoty majú motivovať spoločnosti, ale určitú časť e, tých nákladov budú musieť prevziať sami. Ich möchte noch ein bisschen überleiten. Tie referenčné hodnoty je možné stanoviť, hovorí pani Klas, ale aj v iných oblastiach, pokiaľ ide o emisie CO2, ste povedali, že napríklad aj potraviny, polské produkty chcete do toho zakomponovať, ale to bude zložitejšie, ako si to predstavujete. Chcete na jednej strane rastliny vstrebávajú CO2 a potom zase pri uh, ich hnití sa CO2 uvoľňuje. To sa týka produkcie potravín, že to má vplyv na, našu, na to, ako naša krajina vyzerá. Takže ako toto všetko chcete zohľadniť? No, toto je naozaj veľmi zložitá otázka technickej povahy, ako to celé zmerať, ale sú vypracované určité metódy, napríklad merania emisí v polnohospodárstve. Napríklad v Dánsku máme tzv. Green Growth Plan, teda plán zeleného rastu pre hospodárstvo. A keď napríklad pestujete určité výrobky, ako napríklad hnojiť, ako je to s odpadom a tak ďalej. Na toto máme určité regulácie. Takže sú tu určité usmernenia, pokiaľ ide o osvedčené postupy z klimatického hľadiska. Takže áno, dá sa vyvinúť metódy, napríklad keď emisie zostávajú v pôde a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré chceme využívať Takže toto je možnosť, ktorú bude potrebné uh, rozpracovať na európskej úrovni, hoci sú tu krajiny, ako napríklad spomínané Dánsko alebo Portugalsko, ktoré už používajú takéto metódy. A ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Pani McEwen. Ďakujem pekne, pani komisárka. Vy ste na úvod hovorili o doprave, o, emisa, o emisiách z dopravy, ktoré narastajú. Hovorili ste o námornej doprave. V smernici je od roku 2011 vypracovať nejaké kroky pre národnú dopravu, ak sa nedosiahne medzinárodná dohoda. Dúfam, že toto dodržíte. Pokiaľ ide o cestnú dopravu v našom ETS, nie je cestná doprava zakomponovaná v americkom systéme. Bude táto doprava súčasťou a bude sa robiť zdaňovanie pri zdroji. V austrálskom systéme to tak funguje. My, poslanci, chceme, aby komisia predložila štúdiu o cestnej doprave a ETS čo si o tom myslíte? Áno, áno, tá lehota 2011 pre dopravu platí, to som povedala hneď na úvod. A povedala som to takto jasne aj IMO, že čas letí a že ak oni sa nerozhodnú, nevadí, ja to nepotrebujem. Môžeme to urobiť európskym spôsobom, hoci na mojom doprava je globálny sektor. je možné zmeniť vlajku lode, takže by bolo lepšie, keby tu e, bolo niečo na úrovni IMO. Ale musia sa poponáhľať, musia si švihnúť, lebo tá lehota 2011 sa blíži. Potom otázka, či môžeme rozšíriť základňu ETS, aj správa Florence o tom hovorí, či by sme nemali ísť touto cestou. Ja si myslím, že toto je zaujímavá myšlienka. Musíme sa zamyslieť nad tým, čo by to znamenalo vo vzťahu k iným sektorom, pretože balíček pre klimu a energiu národné štáty teraz pripravujú svoje národné politiky. Takže ono to vyzerá jednoduché, ale neviem, či to bude také jednoduché vo vzťahu k balíčku pre klimu a energiu, kedy už členské štáty začali pripravovať e, svoje národné plány pre ETS a potom pre to, čo nespada pod ETS do roku 2012. Potom to bude vec na európskej úrovni, ale teraz je to v rukách krajinách, v rukách členských krajín. Áno, cestná doprava, aj tam je potrebné znižovať e, emisie. Takže bude sa potrebné tým zaoberať. ETS je krok pre priemysel v prospech priemyslu, ale každý bude musieť urobiť nejaké znižovanie emisí. A mám e, konkrétnu hesku na vás, tak ako som položila aj pánovi Potočníkovi, čo budete robiť vy, aby ste znižili váš dopad na klimatické zmeny. Tak za minútu, nech sa páči, hovorí pán predseda. Áno, to bola veľmi nepríjemná otázka, ktorú som dostávala už ako ministerka pre klimatické zmeny, pretože ako vy, tak aj ja napríklad veľmi veľa používam leteckú dopravu. Ja ako súkromná osoba vo mnohých rodinách sme urobili zmeny, nie nejaké obrovské, ale niektoré veci robíme inak keď sme si kúpili nové auto, mali sme možno veľmi staré auto, tak sme si kúpili auto v kategórii A. Toto je jednoduchá voľba. Dvaja tínedžeri môžu pokojne sedieť vzadu. Potom nová izolácia nášho domu v decembri počas kodanskej konferencie sme vymenili okná za energeticky účinnejšie. Keď kupujeme novú elektroniku, tak sa pozráme na označenie, pokiaľ ide o spotrebu energie. Toto nie je nejaká nukleárna veda, toto je, to sú veci, ktoré môže urobiť každý jeden z nás. Táto otázka sa ešte ešte vráti ako bumerang. Pán Sonik ako ďalší, nech sa páči. Je strednej a východnej Európe, sedím tu za vami, pani komisárka, sa viac než 80 energie vyrába z e, tepelných elektrániach, z, uhla, z uhlia a to sa nedá zmeniť zo dňa na deň pretože by to bolo obrovské bremeno pre občanov tejto krajiny a týchto krajín a pre priemysel v týchto krajinách. Uh, náklady boja proti klimatickým zmenám by sa mali e, deliť rovnomerne medzi členské štáty Európskej únie. Ako vy zabezpečíte, aby došlo k takémuto zdieľaniu záťaže? A ešte by ma zaujímalo, ako je to s čistou energiou z uhlia. Myslíte si, že takéto technológie sa bude dať uplatňovať v reáli a kedy to bude? Nože ja Nemyslím, že by sme mohli mať e, taký systém v Európe, kde by bolo všade rovnaká cenotvorba, ale v balíčku pre energiu a klímu sme sa snažili napríklad prijať určité kompenzačné mechanizmy pre nové členské štáty, ktoré závisia od tepelnej energie, teda od energie z uhlia. Napríklad e, pokiaľ ide o povolenky pre ich e, výrobcov, že tieto sa budú poskytovať bezplatne, tak e, aby sa to trošku vyvažilo, tie náklady pre rôznočlenské štáty a ich občanov. Áno, uhlie pretrvá ešte dlhé roky na tejto planete, teda energia z uhlia a samozrejme, že čisté uhlie je lepšie než uhlie špinavé, ale aj pokiaľ ide o to čisté uhlie, tak aj to by sme sa mali snažiť z dlhodobého hľadiska eliminovať, pretože je to znečisťovateľ, je to emitent CO2, áno, sú tu nejaké technológie moderné, mm, to je výborné, ale napriek tomu sa musíme snažiť hľadať a nachádzať čistejšie spôsoby produkcie našich výrobkov. A ešte na záver, myslím si, že z hľadiska zabezpečených dávok energie by sme sa mali pokúšať byť čo možno najnezávislejší od fosílnych palív. Neviem, čo dobře e, pani. No už neviem, či som to pochopil správne. Vy ste povedali, že do budúcna čisté uhlie tiež bude potrebné vypustiť. Pochopil som to správne? No už povedala som, že uhlie sa bude používať ešte dlhú dobu, celosvetovo aj v Európe, ale ja tvrdím, že z dlhodobého hľadiska, istotne nie v najbližších 5 rokoch, že z dlhodobého hľadiska bude potrebné dosiahnuť bezuhlíkovú spoločnosť alebo spoločnosť s nízkymi emisiami uhlíka teda bez fosílnych páliv. Neviem, či to bude možné ešte za môjho života, ale ako dlhodobá vízia, pretože človek je vynaliezavý tvor, takže dúfam, že s novými technológiami sa nám to podarí. Áno, nádej tu je vždy. Teraz pán Azenis. Ďakujem. Pán predseda, vítam tu pani komisárku. Teším sa z jej zaangažovanosti ale bolo by som rád, keby ste sa trochu ponaučili z tých chýb a priznali si tie chyby, ktoré sa udiali v kodaní. A moja otázka, ako chcete zabezpečiť prežitie ekosystémov, ktoré znižujú CO2, ako ich chcete chrániť. A ako to bude s politikou ochrany pôdy a ochrany morí v rámci konzekventnej politiky nie len pre EÚ, ale aj pre celý svet. Uh, we already stressed it a bit with the things, possibilities and My sme sa už zabrali týmito možnosťami uh, zachovania pôdy, uh, určité praktiky v lesníctve a tak ďalej. A bolo by lepšie, keby sme mali v Európe na to koordinovaný názor. Zatiaľ takýto názor nie je. Sú tu rôzne názory, nie je to udržateľné. Takže je tu mnoho vecí, ktoré bude potrebné skoordinovať. Chcem spolupracovať s pánom Potočníkom, pokiaľ ide o ekosystémy. Napríklad rámca smernica o vode je vynikajúca. pokiaľ ide o mainstreaming boja proti klimatickej zmenám, pretože v rámci tejto smernice každá jedna krajina bude musieť vyplacovať vlastné plány na ochranu pôdy, na ochranu ekosystémov. V močarinách napríklad toto všetko spadá pod smernicu o vode. Európska únia za minulé obdobie začala s dôležitými krokmi pod vedením pána Dimasa. Je tu viacero smerníc, ktoré bolo prijaté a teraz je dôležité, aby sa tieto smernice aj implementovali, aby sme dosiahli naše ciele, pokiaľ ide o udržateľnosť. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, aké kroky chcete prijať, aby bola garantovaná ochrana tropických pralesov aby to nebolo iba nejaký vyrovnávací mechanizmus pre emisie, ale aby to bolo nezávislá súčasť klimatickej politiky. A ako by to ako by bolo možné naozaj kontrolovať dodržiavanie cieľov znižovania emisí? Ako to chcete dosiahnuť? Of... Táto otázka tropických pralesov je dôležité, aby to neskončilo iba ako kompenzačný mechanizmus, a musí to byť súčasťou medzinárodnej dohody, tak aby sme do tejto oblasti investovali a aby sa to vyplatilo. aby sa zmenil náš prístup k lesným zdrojom, aby aktivity, ktoré už boli naštartované, sa započítavali teda nielen tie nové aktivity, ktoré sa teraz začnú, ale aby bolo zohľadnené aj to, čo už sa v tejto oblasti udialo. Medzinárodné rokovania v tejto problematike napredujú tak, aby v rozvojových krajinách Polnohospodári, ktorí chránia svoje lesy, boli za to odmenení, na rozdiel od tých, ktoré, tie lesy vyrúbavajú. Takže je tu mnoho zaujímavých možností, ktoré môžu byť e, e, tiež e, prínosné pre rozvojovú perspektívu na osi severiuch. Pardon. Thank you well, um, and uh, de minister. Um, ik, ik... Ďakujem, pani ministerka. Myslím, že treba povedať, že sme na pol ceste ku koncu tohto vypočutia a osobne som presvedčená, že to, čo ste doteraz povedali a zároveň vaše kompetencie, ktoré ste preukázali na navrhnutú pozíciu, možno celkom nestačia. Pretože budú do vášho portfólia zasahovať portfólia iných komisárov a nie je celkom jasné, či vaše portfólio sa budú dávať, dať vykonávať správne. To, čo hovoril pán Thompson, ako si udržíte odstup a zároveň ako budete úzko spolupracovať? Ste pripravená na takéto protirečenie? Ste pripravená na úlohu koordinátora? A čo sa týka financií, ako skombinovať všetky e, subvencie? A zároveň sa vyhýbať fosilným palivám a zároveň vziať do úvahu podporu jadrovej energetiky ako komisárka. Určite, odpovedá pani komisárka, budem bojovať za zdroje, ktoré budú prínosom pre klímu Myslím si, že som sa jasne vyjadrila, že nechcem žiadne subvencie do fosilných palív ani v Európe, ani nikde inde. Povedala som, že viem, že keď človek žije v Indonézii, kde je veľa chudobných ľudí, je to aj sociálna politika, ktorá zasahuje do veci. Nedá sa len tak povedať, zbavme sa fosilných energií, ale dokonca aj Medzinárodná agentúra už e, teraz odporúča zbaviť sa fosilných palív a nebudú tieto paliva dotované a subvencované v európskych politikách. Máte pravdu e, v tom, keď ste povedali, že, že generálny direktoriat, ktorý budem spravovať, nebude veľmi jednoduché postaviť, skonštruovať, pretože sú tu isté neistoty, ktoré ste vyjadrili aj vy, o čom to vlastne bude, pretože aj naša diskusia dnes poludnia to dokazuje, e, klíma sa týka takmer všetkého priemyslu, vývoja, vývoja, výskumu, životného prostredia, energetiky, dopravy. Je jasné, že naozaj si treba zásadne vybrať. A potom treba postupovať e, systémom, ktorý zahrnie všetko pod jednu strechu, ktorý zahrnie všetko do hlavného prúdu, e, mainstreamuje. Na to treba isté nástroje, ktorými vám bude umožnené mainstreamovať a nová komisia bude musieť si nastaviť vysoké priority, ktoré sa budú týkať boja proti klimatickým zmenám. Klimatické záležitosti budú musieť byť hlavnými prioritami a samozrejme v takom prípade bude človek musieť byť ochotný venovať aj financie na túto prioritu a zabezpečiť ich. Ďakujem. Ďalšia otázka kladie ju Ela Rita Korhola. Vážená pani navrhnutá komisárka, vyjadrili ste svoju vieru v schému obchodovania s emisiami ETS. Povedali ste aj niečo, ako to bude vyzerať so systémom mimo EÚ. Toto presúvanie uhlíkovo náročných výrob mimo EÚ, ako by ste s ním naložili, ako by mohla schéma ETS fungovať tak, aby sme sa vyhli takýmto situáciám a ako by eh, trh mohol určiť správnu hodnotu, správnu cenu emisí v rámci ETS, jednak v EU, jednak mimo EU. Kongres v USA diskutuje o minimálnej cene a takisto o strope týchto povoleniek a platieb v rámci schémy. V Európe ako prepojíte tento systém, keď už sa raz nastaví, aj s rozličnými menami, ktoré v Európe fungujú. Pokiaľ som pochopila vašu otázku, netreba e, každému určiť rovnakú cenu za emisie pri obchodovaní s nimi. Myslím si, že obrovským prínosom bude stanoviť istú normu, istý štandard. V Európe to robíme takto, keď sa nám podarí toto dať jasne každému najavo globálnemu svetu. Ak sa nám podarí prepojiť európsky systém a americký systém, ktorý sa práve vytvára, potom budeme mať istotu sami pre seba, že môžeme inšpirovať ďalších, ktorí sa budú pripájať do tejto schémy Japonsko, Austrália, Nový Zéland a ďalší. Samozrejme, ambíciou musí byť dosiahnuť globálny systém s globálnou cenou za uhlík Chcem tu však povedať aj to, že by bolo úplne najlepšie, a samozrejme tomu dávam prednosť, aby Európa nemala 27 rôznych aukcií, platform a teda cenových systémov. Bolo by oveľa lepšie, keby sme to urobili spoločne, keby Európa mala spoločnú aukciu a keď by Európa nastavovala aj cenové systémy. Tak toto vidím ja. Myslím si, že sa potom bude dať aj špekulovať na takejto aukcii alebo burze. Ak tomu bude tak, tak hedžové fondy e, sa môžu zapojiť do tejto hry a potom budeme v celkom inej situácii, čo sa týka bezpečnosti celej schémy. To bola len moja vlastná poznámka, ale ďalším rečníkom je Fiona Hall. A ja sa chcem venovať presne tejto istej veci. V rámci schémy obchodovania s uhlíkovými emisiami ETS treba v Európe mať stabilnú cenu za uhlík, ale v praxi z rozličných dôvodov, samozrejme recesia je jedným z nich, ale sú aj iné, cena za uhlík nebola stabilná, bola slabá, krehká. Podporovali by ste E, krátkodobé opatrenie iného nastavenia ceny za uhlík. V medzinárodných rozhovoroch aj na európskej úrovni sa už hovorí o inom mechanizme nastavení ceny, samozrejme aj v Spojených štátoch. Pochybujem o tom, že by bolo možné použiť iný mechanizmus. Prečo? Ak by sme mali najnižšiu možnú cenu ako zaistiť, že v situácii, do ktorej sa vyvinie ekonomika, nebude dopyt po strope, po maximálnu možnú cenu? Ak e, by podnikatelia povedali, Samozrejme, že by bolo dobré mať garantovanú cenu, istú minimálnu zaručenú cenu, ale treba pripomenúť aj jedným aj druhým, že cena kolíše medzi 10 a 25 eurami porovnaní s kolisaním ceny za ropu, podľa mňa toto kolisanie nie je až také hrozné. Myslím si, že je oveľa dôležitejšie, aby sme nevydali príliš veľa úľav a povoleniek a subvencií, aby sme regulovali celý tento trh dobre, aby dobre fungoval. Myslím si, že by bola komplikácia, keby sme nastavili minimálnu garantovanú cenu a niekto by potom dostal subvencie na nákup. To by nebolo žiaduce. Potrebujeme predsa istú flexibilitu, ale zároveň aj predpovedateľnosť vývoja, keď predstavitelia priemyslu a podnikatelia zrazu prídu a povedia, keď už máme minimálnu cenu, chceme aj maximálnu, chceme strop. Čo potom? Tomuto sa chcem vyhnúť. Ak sa cena bude znižovať, a v prípade krízy sa to dá očakávať, to nie je nič záhadné. Jednoducho to sú sily trhu, ktoré toto riadia. Nie je taký veľký dopyt. V takej situácii sa ceny znižujú. Musíme dať skôr pozor na to, ako budeme riadiť e, úľavy a výnimky.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 napríklad e, systémov v mestách, solárnych energií, nových typov energetických sietí a podobne. Ako by ste vyhodnotili všetky tieto nové systémy, ktoré som spomínala a, a takisto, ako by ste sa vyjadrili k e, mikroenergetike v rámci sebestačných budov? Tá posledná vec, čo sa týka budov, e, môžete neviem, či som pochopila správne. Podľa mňa je veľmi zásadné diskutovať o finančných perspektívach, a to som už spomínala, aby boli priority týchto finančných perspektív veľmi dobre v súlade s politickými cieľmi. Nemôžeme jednoducho diskutovať o finančných perspektívach na nasledujúcich 5 rokoch tak, aby tom, ako tomu bolo v minulých 5 rokoch. Myslím si, že rozhodne musíme urobiť niečo inak. A máte pravdu, že sú oblasti, v posledných rokoch sa peniaze do výskumu v niektorých členských štátoch ich výška sa zmenila. Takisto existujú programy hospodárskeho oživenia, ktoré majú prioritu pri financovaní, ale dlhodobý trend naozaj bol taký, že investície do výskumu sa znižujú a to vôbec nie je múdra politika, ak chceme byť v energetike silní. Európa chce byť silná a preto musí si urobiť výskum v energetike, za, musí to dať za svoju prioritu a treba vyčleniť na to fondy. Viac peňazí do zelených, nových energií. Napríklad bioplyn je fantastické, na čo všetko sa dá použiť bioplyn. Nemusíme čakať, kým to zistia všetky štáty zo svojich vlastných skúseností. Povedzme si, urobme to a urobme to eh, vo veľkej všezahrňujúcej schéme. Podľa mňa takto zásadne treba bojovať za presvedčenie investícií do moderných technológií a výskumu. A ja pri mojom vypočutí e, potenciálnej komisárky zdôrazňujem to isté, čo zdôrazňujem pri strednutí s inými kolegami, navrhnutými komisármi, napríklad komisárom pre priemysel. Diskutujeme o tom, ako dať väčší dôraz na presne túto oblasť, o ktorej ste hovorili. Ďalšia otázka e, je z výboru pre dopravu. Je to pán Sad El Khadrawi. Dobrý deň, pani komisárka. Neviem, či ste nepodcenili dôležitosť prepravy v tejto klimatickej debate. Viete, aké veľké percento emisií vzniká práve pri preprave a doprave. Potrebujeme zásadné opatrenia, ako sa vysporiadať s týmto faktom. Nielen um, úspornejšie vozidlá nie len menej emisí, ktoré vozidla vypúšťajú viac ako to. Potrebujeme celostný klimatický balíček. Aký harmonogram by ste nám mohli predostrieť a aké konkrétne myšlienky a námety nám môžete ponúknuť, aby sme naozaj urobili zásadný krok v doprave pri znižovaní emisí? Odpoveď na ten časový plán je čo najskôr. Nemôžem vám celkom presne povedať kedy, pretože musím o tom hovoriť so svojím e, kolegom, ktorý má na starosti dopravu v komisii. Myslím si, že máme pred sebou veľkú výzvu, pretože e, máme tu emisie z dopravy a tie do istej miery kompenzujú e, našu činnosť v ostatných oblastiach. Okrem toho vieme, že ak budeme postupovať odlišne, napríklad v železničnej doprave, e, potrvá celé roky, dlhšie ako 5 rokov, e, potrvá to 10 rokov od rozhodnutia, že budeme nejako postupovať, až keď uvidíme výsledky. Teda skutočne je to veľmi naliehavé. Už som e, hovorila o tom, že sú isté možnosti, e, programy, ktoré už sú navrhnuté pre e, automobilovú dopravu, železničnú dopravu, teraz už hovoríme o leteckej a námornej doprave. Myslím si, že spoločne s komisárom pre dopravu sa musíme pozrieť na to, ako by sme zjednotili celú dopravu, aby sme prepojili e, životné prostredie a dopravu aj z pohľadu občanov napríklad. Ak ľudia nevyužívajú dostatočne verejnú dopravu, vlaky, môžeme niečo urobiť, my ako Európska únia, aby sme sa snažili nejakým spôsobom ich eh, podpory v tomto. Ja si uvedomujeme, že mnoho oblastí, napríklad plánovanie je na strane členských štátov, ale v každom prípade by sme sa mali viac snažiť v oblasti výmeny najlepších postupov a v plánovaní. Minulý rok sme spustili obrovský dopravný plán ktorý sa týka investícií a je nameraný až do roku 2022. A obrátili sme to fungovanie. Bežne sa stáva, že súkromné firmy e, majú najväčší podiel investícií, teraz sme to otočili a znamená to, že dve tretiny pôjdu do verejnej dopravy. E, je tam mnoho oblastí, napríklad čo sa týka elektrifikácie. V tomto by sme mali postupovať o mnoho účinnejšie. Myslím si, že aj takto by sme mohli zaviesť isté, isté vhodné štandardy. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Ešte by som sa rád vyjadril k ďalšej veci, ktorá s týmto súvisí. E, v oblasti dopravy už celé roky sledujeme diskusie o cenách, o cenotvorbe. E, sú tu isté snahy stimulovať zmeny práve e, cenotvorbou, napríklad tým, že sa chceme zbaviť vonkajších nákladov, jedným z takýchto nákladov sú aj náklady, ktoré sa týkajú mm, vnútorný, presun vnútorných nákladov eh, z dopravy. Aký nástroj v tomto smere považujete za najúčinnejší? Mm, áno, myslím si, že je to správne a považujem za dôležité, aby sme to umožnili, pretože je to v podstate konec koncov otázka zdaňovania a financovania. Členské štáty sa musí rozhodnúť, ako budú využívať tento nástroj. Ja si myslím, že na to, aby sme zvnútornili vonkajšie náklady, ehm, to je veľmi dobrý spôsob vysporiadať sa s týmto problémom. Je niekoľko zmien, ktoré musia prebehnúť v tejto oblasti a je potrebné ľuďom veľmi jasne povedať, že niekedy musíme spoplatniť eh, prístup do niektorých oblastí v meste v istých časoch počas dňa, pretože ehm, inak, eh, keď sa budeme sústraďovať eh, iba na riešenie dopravných zápch, to nás bude stať iba veľa energie, bez nejakých konkrétnych opatrení. Mali by sme sa snažiť využívať tie kapacity, ktoré máme a maximálne je mnoho rozumných spôsobov, ako by sme mohli postupovať, snažiť sa využiť technológiu, ale aj zavázať poplatky pre vstupy do istých zón. Ďakujem. Teraz sa piate kolo otázok a prvú otázku položí e, pán Jezrode. E, pani komisárka, tento týždeň sme mali mnoho vypočutí, vypočuli sme si už mnoho informácií. Myslím si, že váš výkon je nad e, úroveň tých piatich hviezdičiek, ktorá bola zavedená Mali sme tu vypočutia s veľmi silnými osobnostiami, ako napríklad pán Oettinger pre oblasti energie, ktorý vníma túto problematiku trošku odlišne. Vypočuli sme si aj komisára, pani komisárko pre výskum, ktorá nechce presunúť e, ani jeden cent financovania pre jadrovú energiu do iných oblastí. Ďalej sme ho počuli aj o tom, že E, dotácie pre hospodárstvo sa budú rozdávať v decembri. Ako chcete presvedčiť svojich e, kolegov, aby presúvali financie zo svojich oblastí, zo svojich portfólií do vášho portfólia? Aké strategické nástroje chcete využívať? E, dal vám nejaké nástroje k dispozícii pán predseda Barosov na naplnenie tejto stratégie? Um, predovšetkým ďakujem za vaše milé slova. Viem, že um, musí byť schopná bojovať, a to nie len na tomto fronte. Nie je iste jednoduché oslovať kolegov a pripomínať im, že musia myslieť aj na Krímu, keď majú na stole 10 iných priorit. Je to boj. Musíme však vnímať komisiu ako celok. Nede tu len o jednotlivé portfólia, ide tu o komisiu ako celok a komisia musí byť schopná dokázať, že nehovorí len pekné slova, ale že ich dokáže pretaviť aj do skutkov. Myslím si, že teraz je najvyšší čas eh, postupovať takto. Môžeme napríklad eh, tvrdiť, že tí, ktorí majú na starosti inovácie, vytváranie pracovných miest, tí, ktorí majú na starosti propagáciu priemyslu nielen za 5 rokov, ale o 10-20 rokov uvidia výhody takýchto krokov. Nebudem um, pracovať samostatne, musím spolupracovať so svojimi kolegami v komisii a musím sa snažiť obhájiť eh, svoje ciele. Um, generálny riaditeľ v mojom odvetví má dostatok eh, zdrojov k dispozícii na podporu týchto cieľov tie najsilnejšie argumenty máme na stole a to musíme využiť, pretože sú výhodou pre nás všetkých. Ďakujem pekne. Je tu niekto z skupiny nezaradených poslancov, prosím? Pýta sa pán predseda. Zdá sa, že nie. Ehm, zdá sa, že bojkotujú vypočutia. E, ďalšia otázka je preto od pani Judith Merkis. Ja som tu vľavo. Pani Hedegard škoda nepriniesla výsledky, ktoré sme očakávali, a ktoré ste vy očakávali. Ako ste uviedli, jedným z riešení by bolo, aby Európa hovorila jedným hlasom a, a skutočne e, ste veľmi presvedčivá, keď to tvrdíte. Teda môžem vychádzať z toho, že budete skutočne sa zasadzovať za to, aby ste presvedčili komisiu, radu, aj nás, parlament, aby sme presunuli toto portfólio zo zdieľanej právomoci do výlučnej právomoci pre Európsku úniu v oblasti e, politiky klímy. Myslím si, že Lisabonská zmluva v tomto hovorí veľmi jasne. Budeme mať e, jedného hlavného vyjednávača. Teda už Lisabonská zmluva zavádza takúto zmenu a pokrýva tento problém. Myslím si však, že by sme mali veľmi rýchlo túto veci vyjasniť. Možno sa tomu budeme venovať už na neformálnej rade pre životné prostredia v Sevile, pretože podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme sa tomu venovali ešte teraz, kým si ľudia spomenú na to, aké to bolo v tej Kodani 11. februára, neformálna Európska rada bude mať možnosť o tom diskutovať a dovtedy to musíme vyjasniť. Ja viem, že vtedy už nebude také ľahké o tom rozhodnúť, kto sa ujme čoho, pretože to už by mohla byť dosť e, ťažká bitka. Je potrebné na to myslieť, pretože občania očakávajú po celých tých rokoch, keď sme sa sústredovali na inštitucionálne usporiadanie, aby konečne videli, že Európa koná jednotnejšie. Ja budem robiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som hovorila silným hlasom na rade, keď budem mať možnosť vystúpiť a aj s kolegami na komisii, pretože aj e, ostatní kolegovia, aj predseda komisie, ostatní kolegovia sú e, na tom rovnako v následnosti na Kodáne. Ja sa chcem opýtať, kto sa bude zavezovať 31. januára? E, Európska únia ako celok alebo 27 členských štátov? Samostatne. Uh, normally it just comes up. I don't know. Uh, I think that is... Myslím si, že o tomto sa ešte stále rokuje. Ak sa nemýlim, bude sa o tom hovoriť na Korepery budúci týždeň. A ak sa nemýlim, sú na toto rozlišné názory zo strany členských štátov. Ehm, podľa mňa by bolo najlogickejšie, aby Európa predniesla jeden konkrétny číselný údaj, rovnako ako v prípade Kyoto. A potom môžeme uviezť, e, aké sú konkrétne čísla pre ostatné členské štáty jednotlivo, ale e, túto diskusiu tej sa budeme musieť venovať pred 1. Január, pardon, februárom a to bude ešte predtým, ako ja sa ujmem svoje funkcie ako komisárky, ak sa jej ujmem. E, ďakujem pekne. E, skutočne musím zatlieskať, pretože s vami v plnej miere súhlasím. <laughs> Tak to iba teraz so mnou súhlasíte, pán predseda? No už e, zdá sa mi, že nie som jediný, kto súhlasí s týmto vašim stanoviskom. Ďalej Janik Jadok. Vážená pani komisárka, spomenuli ste rozlišnosti medzi jednotlivými členskými štátmi v názoroch a, a predpokladám, že Francúzsko, Veľká Británia a Nemecko sa vypočujú toto vaše stanovisko. Ale ako chcete sa vysporiadať s týmito rozlišnosťami názoroch na komisii? E, niekedy nie ste celkom jasná, keď hovoríte o 30%. E, hovoríte, že Európa musí byť vodcom, hovoríte, že ostatné krajiny a Čína sa posúvajú tiež e, týmto smerom. Na druhej strane však tvrdíte, že ak oni sa nepohnú, ani my sa nepohneme hovoríte, že musíme sa snažiť rokovať. Teda nie je celkom jasné, aké presne sú vaše ciele osobne a konkrétne vo vašom oddelení na komisii. Ako chcete zakomponovať do fungovania otázku energetickej účinnosti? E, niekedy vnímame obchodovanie s emisiami uhlíka ako istý fetiš a nesústreďujeme sa dostatočne na energetickú účinnosť. Teda chcete zaviesť nejaké záväzné kritériá v tejto oblasti? Čo keby sme si tak stanovili záväzných 20 v oblasti energetickej účinnosti? Ehm, musím povedať, že v oblasti obnoviteľných zdrojov energie máme záväzné ciele, aj v oblasti emisí máme záväzné ciele. Teda je to inšpirácia, je to cieľ v každom prípade máme tento záväzný cieľ. Teda ja si myslím, že nepotrebujeme e, sformulovať to ako záväzné, pretože ak vypracujeme nejaké ciele, tak krajiny sa budú musieť sústreďovať na účinnosť, inak nebudú schopné splniť tie záväzné ciele. Vieme, že sa o tom e, intenzívne hovorí a je pri príprave klimatického energetického balíčka sa o tom hovorilo. Nebudeme sa tomu venovať e, opäť. Čo sa týka tých 30%, ja si nemyslím, že je tam e, veľký rozdiel. Ja e, som sa vždy snažila presadzovať to, aby Európa sa zaviazala k 30%. Ale už e, som tu dnes uviedla, že teraz, vzhľadom na to, čo sa stalo v Kodani, Európa sa nedohodla na 30%. Nechcem sa na to pýtať vás, ale Nemôžeme sa teraz dohodnúť, či by nebolo lepšie zaviesť tých dobromalých 20% a s možnosťou 30% neskôr na to, aby sme sa snažili zamyslieť sa nad tým, či sa nám podarí vmestiť do toho cieľa niekoľko ďalších percent, ku ktorým by sa zaviazali ostatné zúčastnené strany. Viem, že teraz nemôžeme diskutovať o tom, či Európska únia mala zaujať odlišnú stratégiu pred Kodaňou, nie, teraz eh, vychádzame z toho, kde sme v tejto chvíli a podľa mňa teraz by bolo dobre zaviesť takúto podmienku. A ešte jedna vec, eh, a to je taká skôr taktická politická poznámka. Z toho, čo som si vypočula v Kodani, aj na Rade pre životné prostredie, môžem povedať, že ak budeme znovu otvárať tieto rokovania, eh, tak nerobme si ilúzie, je tam obrovské riziko, že sa nedohodneme na tých 30%. Danke, jetzt kommt Spiniew Shop. Ďakujem pekne, teraz Špiniew e, Szopron. Ďakujem bardzo. Pani przewodnicząca, Polska jest liderem... Za... Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Polko je na špičke, pokiaľ ide o emisie CO2. Podľa Kyotského protokolu malo Polsko znižiť emisie o 6 ale to zníženie bolo až o 30 pokiaľ ide o celkové, celkové znižovanie emisí skleníkových plynov. Krajiny Európskej 15, takže staré členské štáty nesplnili svoje záväzky, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov. Takže moja otázka znie, nebolo by trošku pokrytecké požadovať Nebol by pokrytické od týchto starých členských štátov požadovať od nových členských štátov takéto znižovania, e, keďže krajiny trpeli e, komunistickou nadvládou, nemohli mať e, suverénnu priemyselnú politiku, všetko im bolo nanúcované. Nemyslíte si, že by to viedlo k tomu, že chudobnejšie krajiny by, tak povediať, subvencovali tie bohatšie. Takže urobíte nejaké kroky preto, aby sa zabezpečila nejaká rovnosť v tejto súvislosti? Um, I'm not sure the translation was so clear, so... Nie som si istá, či som to správne pochopila. Tá rovnoprávnosť, rozdelenie bremena. Ja si myslím, že v prípade toho klimatického balíčka niektorí by boli chceli 100%, drážby, či skôr tým lepšie, nechceli, nechceli, niektorí nechceli absolútne žiadne drážby. Toto je kompromis, ktorý dal určité kompenzácie novým členským štátom pre už existujúce zariadenia. Toto bol vlastne spôsob, ako sme riešili tie obavy, ktoré ste pred chvíľou uh, vy prezentovali. Ale áno, je potrebné, aby sme mali rovnaké podmienky pre všetkých. V opačnom prípade je tu riziko, že uh, nejaký výrobca z jednej krajiny skladka vybuduje zariadenie v inej krajine, lebo tam dostane e, tie prideli, tie povolenky e, zdarma, čo by u ňoho, u, u ňoho doma, v jeho domácej krajine sa nestalo. Ďakujem pani Lichtenberger, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tu som. Pani Hildegard, naozaj ma potešilo, že to vaše ťažisko má byť v oblasti dopravy, pretože doprava obrovsky rastie a tým by to vlastne, zni- mm, a vlastne to by zničilo e, znižovania v ostatných sektoroch, takže je potrebné robiť to kroky aj v sektore dopravy. Je tu však obrovská lobby s radou dopravy, či už je to letecká doprava alebo nákladná doprava. aby sa kerozín nesubvencoval. Toto veľká lobby nepodporuje. Takže moja otázka znie, kde vidíte strategické možnosti dosiahnuť pokrok v oblasti dopravy, napríklad e, dohody typu Alpská dohoda, toto je dobrovoľná dohoda alpských štátov, či by toto mohli byť e, mechanizmy, nástroji na realizáciu klimatickej politiky? Uh, Počas mojej prípravy som sa nedostala až k Alpskému dohovoru, takže sa tomu nechcem nejako veľmi venovať, keďže s tým nie som riadne oboznámená. Ale podali ste jednu veľmi dôležitú vec, keď ste spomenuli tých lobbystov. Ja si spomínam na doby, kedy sme vypracovali limity pre emisie CO2 pre motorové vozidla, tak tá lobby bola naozaj príliš silná, veľmi silná. Už ako kandidát na komisára dostávate listy z rôznych strán a z toho vidíte, že to je naozaj big business. Ja si samozrejme vypočujem všetkých, ktorí prídu s konkrétnymi dobrými argumentami. Ale nech navrhnú aj nejaké alternatívne spôsoby, nech oni sami poskytnú alternatívne riešenia nejakých otázok. Nech ho neodmietajú to, čo navrhujeme vy, ale nech sami prídu uh, s konkrétnymi návrhmi, ale aj v Dánsku je lobizmus, dokladám, že v Európe je to možno ešte rozšírenejšie. Pán predseda, prečítajte si Alpský dohovor, je tam veľmi veľa dobrých nápadov, uh, dobrých vzorov aj pre iné regióny Európskej únie. Tým sa dostávame k šiestému poslednému kolu otázok. Po druhé slovo dostáva slovo Martin Kellen. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, ak vás potvrdíme v tejto funkcii, tak by ma zaujímalo, aké auto si vy vyberiete ako služobné auto. Ako kandidátka na komisárku. Som sa zatiaľ pripravovala skôr na toto vypočutie, než že by som si plánovala, aké auto si kúpim. Ako ministerka životného prostredia som si samozrejme vybrala auto, ktoré bolo v najlepšej kategórií, pokiaľ ide o spotrebu energie. Samozrejme, že to muselo byť auto um, zodpovedajúce mojej funkcii. Toto je podľa mňa prirodzená voľba a myslím si, že všetci, ktorí pôsobia v takýchto verejných pozíciách, by sme mali ísť vzorom našim občanom, aby sme im ukázali, že to myslíme vážne, že o tom len nehovoríme, ale že to aj robíme. You might avoid the question. I'll give you another chance. Um, will you be choosing... Takže ďalšia otázka. Vyberiete si európske vozidlo, hybridné, elektrické, na biopaliva. Myslím si, že podobnú voľbu ste robili aj ako dánska ministerka. Tak čo ste si vybrali vtedy? Chcel som to trošku odľahčiť, celú tú situáciu. No, vy chcete aby som sa takto predčasne vyjadrila, e, ktorého výrobcu si vyberiem. Ja pochádzam z Dánska. V Dánsku sa bohužiaľ auta nepo, nevyrábajú, takže dánske auto to nebude. Ale vyberiem si naozaj to najlepšie auto, pokiaľ ide o emisie CO2, pokiaľ ide o spotrebu energie. No uvidíme, ktorý výrobca vyhrá. Mesiac či dva to zrejme potrvá, no a potom uvidíme, aké auto budem mať. Ja by som mal ďalší nápad. Vzdialenosť medzi komisiou a parlamentom nie je veľmi dlhá, takže bicykel. Počas vašej prvej cesty sem sa k vám kľudne pripojím. V Kodani by vám 9 kilometrov od môjho úradu a ja som naozaj chodila na bicykli, kedykoľvek sa to dalo, Dani to vedia, nielen preto, že je to ekologické, ale aj preto, že je to naozaj vynikajúce pre vašu hlavu, pre vyčistenie hlavy ráno a večer. V Belgicku a v Bruseli nie je toľko cyklistov ako u nás doma. Ja tých 9 kilometrov v pohode zvládam Pozriem sa, ako je to s bezpečnostnou situáciou. Ja som na Vianoce dostala bicykel. Možno to bol zámer zo strany manžela, aby som v Bruseli chodila na bicykli. Nuž, v Bruseli sme na tom oveľa lepšie, pokiaľ ide o bicykle, než si myslíte, takže by ste to mali vyskúšať. Nech sa páči ďalší rečník. Áno, od bicyklov k Mexiku. Hovorí pán Eichhout. Ja pevne verím, že v Mexiku budú výsledky lepšie, budeme hovoriť jedným hlasom a tu je ešte čo dobiehať a mňa mrzelo, že ste nepovedali, že do konca tohto mesiaca nepredložíte návrh minus 30%, napríklad minus 30% s nejakou poznámkou počiarov. Vedeli by, ste si to, vedeli by ste si to predstaviť, aby sme teda ukázali ten leadership, to vedenie a potom vy ste vravili, že chcete prepojiť eh, obchodovanie s emisiami medzi EÚ a USA, ale v Kodani jasne vy vyplynulo, že zameranie sa čisto na USA zkrátka nikam nevedie. Takže moja konkrétna otázka, ako budúci rok eh, chcete eh, využiť, aby ste eh, stavali na Coalition of the Willing, teda na, tom, na tej koalícii tých, ktorí chcú mať záväzné, právne záväzné dohody dosiahnuté do konca tohto roka. About end of this month, I just said that I'm not going ja nie som dánska ministerka, nie som zatiaľ ani v komisii, takže momentálne v najbližšom mesiaci vôbec nemôžem v tejto veci nič urobiť. Ale myslím si, že to zeme bude 20% za podmienky, že a tak ďalej, prípadne až 30. To je lepšie, lepšia úprava, než uh, uvádzať iba 20 alebo 25, lebo takéto hlasy sa ozvali v členských štátov. Takže dúfam, že kým Mexiko sa udeje, tak sa nám podarí to navýšiť na tých 30 Áno, to je náš cieľ. A taktiež ten cieľ 2 stupňov Celzia. Ak Európa nestanoví 30 maximum, a ak e, iné členské štáty sa nepridajú po roku 2020, tak skrátka tú hranicu dvoch stupňov prekročíme. Chceme zostať pod úrovňou dvoch stupňov Celzia. To povedali štáty. Chceme sa podielať na riešení tohto problému, čiže už povedali A, povedali B a teraz bude potrebné povedať C. A to naozaj budú veľmi zaujímavé diskusie. Proces týkajúci sa OSN. Niektorí hovoria, že by sme nemali ísť toto cestou, že je to príliš komplikované ísť cestou OSN. Ja si to však nemyslím. Ešte vyčkajme, keď sa to nebude dariť e, v ďalších rokoch, tak potom si to môžeme premyslieť, ale už sme do toho investovali množstvo práce, flexibilné mechanizmy, národné adaptačné plány, ktoré už boli vypracované, RED+, technologický rámec, adaptačný rámec, vieme, aké prvky tam sú, takže naozaj by to bolo plitvanie časom. Nebudem sa tomu ďalej venovať, lebo môj časový limit vypršal, ale naozaj je nevyhnutné, aby sa Európa nevzdávala cesty prostredníctvom OSN. Toto by bol unáhlený záver Znamenalo by to začiatok od nuly a to nechceme. Very much agree with you to, to indeed fully support you. Áno, súhlasím s vami. V plnej miere podporujem proces OSN v najbližšom, najbližšom roku. Ale ako to bude s dohodou, ako zabezpečíme, že pokiaľ ide o tie rozvojové a rozvinuté krajiny, ako to chcem, aby sa dohodli. Možno si stanovme nejaké e, domáce ciele znižovania e, a poďme s týmto dorokovaním. Uh, ako sa vyhnúť e, takémuto rozporu, takéto dvojakosti, pretože tam by rozvojové krajiny nesúhlasili. Ak vy prídete a odtrhnete si to ovocie, čo vysí na um, najnižších uh, vetvách, uh, v tom prípade vy si ľahko splníte vaše úlohy, ale pre nás to už bude zložitejšie, pokiaľ ide o naše domáce plány. Takže toto je veľmi veľká otázka, ktorú musia riešiť odborníci. Sú tu rozvojové krajiny, ktoré sú mimoriadne citlivé pretože nechcú, aby nejaká armáda auditorov prišla na ich územie, aby im povedala, toto urobte, toto urobte. Takže toto je naozaj komplikovaná otázka z technického hľadiska. To platí aj pre lesníctvo. Takže ak v Mexiku dosiahneme dohodu, tak tie technické detaily budú ešte musieť byť doriešené do konca roku 2012. So it's fine to support. Som rád, že podporujete OSN. Súhlasíme, ale na to treba jednomyselnosť viacerých krajín a, a máte plán B, ak ani v Mexiku nepríde ku konsenzu všetkých týchto krajín? Ak by sme mali dobrú dohodu, tak by sme sa o tom nemuseli viac e, rozprávať. Ale je táto dohoda realistická, dosiahnutelná medzi 92 krajinami? Merci, monsieur le président. Hovorí Frederik Ries. Ďakujem, pán predseda, vážená pani nominovaná komisárka. Problém pre rečníkov je asi v tom, že už sme sa vás spýtali takmer na všetko. Máte nové portfólio v rámci kolegia komisárov? Zdá sa, že sa chcete horlivo ujať svojej úlohy v rámci tohto portfólia. E, bol tu dánsky kolega, ktorý práve odišiel a hovorili sme si, že za posledných, za ostatné 2,5 hodiny e, sme naozaj boli uchvatení, zapôsobilo na nás, ako ste odpovedali, hoci ja po dánsky nehovorím. Ale týmto všetkým chcem vlastne povedať, že vaše portfólio sa skladá z množstva rozličných tém. Mohli by ste potvrdiť e, zložitosť a spletitosť takéhoto portfólia a odpovedať nám na otázku, ako budú vyzerať vaše externé vzťahy, ako budete spolupracovať s ďalšími e, kolegami a aj s pánom Barosom. E, ten preklad bol nejasný. Ako budem spolupracovať s medzinárodnými aktérmi, či nie? Nerozumela som presne. E, čas už uteká, čo sa týka Spojených štátov, Číny, hlavných aktérov. Ako budete pretlačať váš, váš program a takisto ako budete voči pánu Barsovi sa vymedzovať. V istom zmysle ponúkam svoje skúsenosti, s ktorými vstupujem do tejto práce, do tejto pozície. Rokovala som s delegáciami, napríklad e, s čínskym ministrom som strávila možno 10 týždňov, hoci to bolo možno pridlho, ale často sa stretávame pravidelne roku 2009 sme sa stretli určite 10 krát. A to isté platí o ďalších iných aktéroch a celkom iste plánujem hrať čo najsilnejšiu úlohu v mene Európskej komisie pri takýchto rokovaniach a takisto smerom k Mexiku, ako sa bude postupovať a vyvíjať situácia. Sú mnohé šance prediskutovať si veci. Sú tu špeciálne problémy s rozvíjajúcimi sa krajinami? G77 je skupina, s ktorou spolupracujeme a v Sudane to bolo jasné. Ja si však myslím, že to je Európa, ktorá má posilniť svoje úsilia voči Afrike napríklad a voči ostrovným štátikom, aby všetci pochopili rozličné priority svoje vzájomné. Mohla eh, by som ešte doplniť. Eh, plánujete niečo ako Kodaň 2? Nie je veľa ľudí, ktorí by boli ochotní sa zaviazať k záväzným cieľom, podpísať niečo takéto. Mohla by som sa vás spýtať, ako mienite zaangažovať občanov, a to súvisí s tým, čo sa pýtali kolegovia, máme tu ekonomickú krízu, a ako chcete vyzvať ľudí na boj proti klimatickým zmenám v ekonomickej kríze? A ako chcete dostať boj proti klimatickej kríze na vrchol priorit? To je veľmi dobrá otázka, pretože nepochybne vďaka mediálnemu tlaku na Kodaň e, mnoho ľudí si muselo uvedomiť, že klimatické zmeny existujú. Verejná mienka a uvedomovanie si veci povedomie je odlišné od toho, čo bolo pred pár rokmi. To je pravda. A myslím si, že takéto niečo by malo pretrvávať a ľudia by mali vnímať veci v kontexte. Aj ekonomická kríza možno prinútia ľudí si uvedomiť, že je asi niečo nesprávne v tom, ako využívame prírodu, akým konzumným spôsobom života žijeme a že si možno treba radšej premyslieť isté voľby, pred ktorými stojíme každý deň Myslím si, že ľudia sú informovaní. Ale záväzok pre nás, pracujúci v európskom systéme, na ktorejkoľvek úrovni je pokúsiť sa odkomunikovať toto posolstvo výraznejšie občanom. Keď napríklad vidíme údaje z Eurostatu a z iných štatistík, vidíme, že práve v tejto oblasti ľudia očakávajú, aby EÚ konala, aby bola EÚ aktívna a aby sa veci robili inak. A takúto správu treba rozoslať medzi občanov. Ďakujem. Ďalšia otázka. Westland. ďakujem veľmi pekne. Hovorí pani Westland. Je tu niekoľko výnimiek, o ktoré sa ktoré chcem spomenúť. Všetko, čo ste povedali dnes, znie dobre. Ale myslím si, že komisia je niečo viac ako súbor ľudí, ktorí hovoria peknými slovami. Je to skupina ľudí, ktorí sú zodpovední za legislatívu, takže trošku ma znepokojuje nedostatok informácií o legislatíve z vašej strany. Mohli by ste nám povedať, čo konkrétne chcete dosiahnuť vo vašej pozícii, keď budete komisárkou? Aké konkrétne právne normy mienite predložiť, ak by ste sa stali eurokomisárkou. A neviem, či by som to bola schopná v poradí priorit teraz odprednášať, ale môžem to len tak vymenovať. Je to balíček súvisiaci s dopravou. A takisto priniesť do hlavného prúdu diania výskum a prípravy na vytváranie finančných perspektív, to nie sú len slova, to je jednoducho tvrdá politická práca pripraviť tieto veci. Mnohé iniciatívy vzídu z balíčka o klíme a energie, energiách. Takisto schéma obchodovania s emisiami ETS je ďalšou legislatívou alebo iniciatívou, ktorá sa už rozbehla. Tento rok ju e, budeme revidovať v ohľadne aut. Takže to sú tie konkrétnejšie veci, ale e, v súvislosti s týmto všetkým chcem povedať, Nechcem vás zavádzať tým, že by som vám sľubovala obrovský kus legislatívnej práce. Väčšina mojej práce sa bude odohrávať v spolupráci s vami. Budem sa snažiť získať námety od vás a posúdiť, aký bude ďalší krok v v súčinnosti s ostatnými. To vôbec nie je ľahká práca, práve naopak ťažká, ale dúfam v také výsledky, ktoré možno nebudú vo forme právnych noriem alebo iných legislatívnych záležitostí, ale bude to niečo iné, čo vzíde za súčinnosti mňa a mojich kolegov. Ďakujem za túto odpoveď. Je jednoduché hovoriť o autách, najmä keď ste z krajiny, ktorá nemá vlastnú automobilku sú tu iste priemyselné aspekty, aj to, že správna preprava je čosi veľmi dôležité. Čo mienite pretlačiť v rámci tohto balíčka, aby e, preprava bola efektívna? Neurobili sme to, čo EU malo dávno urobiť a čo sa týka nákladných aut a kamionov, takáto iniciatíva bude pravdepodobne jedna z prvých, na ktorú sa podujmem a takisto tu máme právne úpravy týkajúce sa K-aut. Viem, aké to bolo zložité rozbehnúť diskusiu o autách, ale často e, zažívame, že niekedy priemysel e, protestuje, hovorí, aké to bude zložité, ako je to nedosiahnutelné, to, čo žiadame. A keď sa veci začnú diať, tak ich urobia niekedy rýchlejšie a ambicioznejšie, ako bola pôvodná požiadavka. Takže pri tejto revízii sa skôr budeme pýtať sami seba, či sme naozaj nastavili ambície dostatočne vysoko, lebo v tejto oblasti priemyslu automobilového sa naozaj vývoj deje veľmi rýchlo. Peter Lize, ďakujem pekne. Pani nominovaná komisárka, e, je nevýhodou podľa niektorých, že sa pýtame až na konci, podľa mňa je to výhoda, pretože už môžeme vyvodiť aj dôsledky. Boli ste skutočne veľmi konkrétne vo svojich odpovediach, napríklad pri otázke, e, dokonca aj písomne e, v otázke emisí dusíka v leteckej doprave. Žiaľ, pánovi Dimasovi sa to nepodarilo e, presvedčiť k tomu, aby sa prijala legislatíva v tomto smere. Dúfam, že vy budete energetickejšia v tomto smere. E, čo sa týka zlyhania alebo čiastočného zlyhania e, Kodane, podľa mňa to nie je na vašich pleciach, že vy nesiete zodpovednosť, je to skôr predseda vlády. E, chcem sa opýtať na spoluprácu s parlamentom. Podľa mňa v súlade s riadnym postupom e, legislatívna správa podľa článku 200 25 e, e, inštitucionálnej dohody je dôležité, aby komisia predkladala návrhy. Pán Barroso je dosť zdráhavý. Ste ochotná e, snažiť sa vplývať na ňo aj na ostatných kolegov z komisie, aby sa posilnilo stanovisko parlamentu a boli by ste potom ochotná a v prípade potreby aj iniciatívne predložiť nejaký návrh kolegiu v tomto zmysle? Ďakujem. Ďakujeme, Pete Lize. Viete takisto ako ja, že existuje rámcová dohoda, o ktorej musíme znovu rokovať medzi parlamentom a predsedom. Teda nebudem teraz hovoriť o podrobnostiach. Rada by som teraz pripomenula, aké mám skúsenosti Dánskeho parlamentu a tie sú také, že často je obrovskou výhodou pracovať v úzkej spolupráci s parlamentom, nie len keď ide o legislatívu, ktorú chcete presadiť, to je jasné, ale aj v predstihu a už aj predtým, ako sa dostanete do takéhoto štádia. Teda ak sa stanem komisárkou pre klimatické zmeny, budem ochotná spolupracovať s parlamentom veľmi úzko a to tiež otvorene a aj neformálne, pretože niekedy e, je celkom efektívne stretnúť sa za okrúhlym stolom aj s niektorými poslancami a vymeniť si návrhy, porozprávať sa o možnostiach. Toto je niekedy veľmi efektívne riešenie. Ja budem veľmi ochotne prijímať návrhy z parlamentu. Iste viete, že sú isté politické smerovania, aké budú rozdelenia práce medzi parlamentom a komisiou. Toho sa budem musieť držať, ale e, veľmi ochotne si vypočujem aj konštruktívne návrhy aj v tých úplne najskorších štádiách e, našej prípravy práce. Ďakujem pekne teda všeobecne ste sa v podstate zaviazali k spolupráci, ale ešte sa opýtam ďalej. Isté, že medziinstitucionálna dohoda eh, je predmetom rokovania pána Barosu, ale eh, prebiehajú aj rokovania medzi novinovanými eh, komisármi a pánom Barosom. Rád by som vás vyzval, aby ste ešte pripomenuli pánovi Barosovi, že je pre nás dôležité držať tejto dohody. Chcem sa opýtať, či vy vo svojej funkcii nominovanej komisárky neformálne súhlasíte s tým, že bežne keď parlament v súlade s kvalifikovaným postupom predloží návrh, tento návrh sa musí sledovať a ak sa nebude tento návrh dodržiavať, tak je potrebné to zdôvodniť dostatočne. Exactly, and that is how it is. Áno, takto presne to je. Je potrebné predložiť pádne dôvody na, takýto, na takúto reakciu. Myslím si, že v dôsledku Lisabonskej zmluvy je jasné, že sú rovnaké pravidlá pre všetkých. Rada aj parlament sú na rovnakej pozícii vo veľkej väčšine prípadov a preto sa musíme snažiť nájsť nový spôsob, aby sme využili tieto nové možnosti vzájomne a aby sme spolupracovali. Myslím si, že celý tento európsky projekt bolo by pre neho lepšie, keby sme boli viditeľnejší, keby sme sa sústredovali na to, čo skutočne trápi občanov a aj práve preto by sme mali spolupracovať, pretože vy ste práve zástupcami občanov Európy. Ja, liebe kolegyne, kolegyne. Kolegyne, kolegovia, dostali sme sa na koniec eh, našich eh, otázok. Chcem sa poďakovať všetkým členom výboru ENVY, eh, výboru pre dopravu, výboru pre životné prostredie, aj pre priemysel. Ďakujeme aj pani Hedegard za jej odpovede. Pani Hedegardová, v úvode ste povedali, že ochrana klímy musí byť aj zábavná, musíme z nej mať radosť. To sme videli aj v Kodani, videli sme to, ako nadšenie tam celé tie tisíce ľudí v, v chlade, v zime, v nepohode. Um, veľmi aktívne vyjadrovali svoje názory. Dúfame, že sa to rozšíri aj ďalej. Dúfame, že to bude základ, na ktorom môžeme stavať. Myslím si, že toto naše dnešné vypočutie bolo príjemné. Ja skutočne sme prešli celé, celú škálu otázok a tém. Som skutočne veľmi rád, pretože ani raz som nemusel použiť kladívko ani eh, tlačidlo na gong. Skutočne je to veľmi pozoruhodné. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí dodržiavali vymedzený čas. Aj pani Hedera chcem poďakovať, eh, ktorá eh, nemusela prekročiť eh, vymedzený čas. Potrebujete aj angažovanosť, aj schopnosť presviečať, potrebujete všetky síly, ktoré budete mať, pretože úloha, ktorej sa chcete ujať, nie je jednoduchá. Ja som nadobudol dojem, že ste schopná a kompetentná ujať sa tejto úlohy. Po neformálnej schôdzi eh, ministrov eh, životného prostredia a energie členských štátov eh, sa pozrieme, ako to bude ďalej. Situácia je taká a to si pripomeňme, to, čo sa v Kodane nepodarilo a to, čo do 31. januára predložia členské štáty aj OSN, nestačí. Nestačí to na to, aby sme obmedzili um, Priemerne narastie ploty o 2 stupne, teraz sme na úrovni 3 až 4 stupne, preto máme pred sebou ešte obrovské množstvo práce, musíme robiť viac a nie menej. E, keď sa vám to podarí a stanete sa skutočne komisárkou, tešíme sa na angažovanú a ambicioznú spoluprácu s celou novou komisiou. Dávam vám teraz slovo na vaše záverečné e, vyjadrenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za všetky otázky, ktoré tu odznili aj za celú konštruktívnu atmosféru. Musím povedať, že toto je najdlhšia ústna skúška, eh, ktorú som kedy musela skladať, ale je dôležité sa na ňu pripraviť a dôležité sústrediť sa na eh, konkrétne portfólie. Teda ďakujem. Som veľmi rada, pretože sme tu dnes prebrali mnoho tém ale podľa mňa e, klimatické zmeny sú skutočne výzvou pre celú našu generáciu a máme mnoho problémov, mnoho víziev, ktoré sme to spomenuli aj dnes do poludnia. Nebude jednoduché bojovať proti klimatickým zmenám. Nebude to ľahká bitka. Budeme mať problémy s cieľmi, s porovnávacími kritériami, e, s systémy obchodovania a tak ďalej. Ale pravdou je, že čím dlhšie bude celý svet e, sa zdráhať, o to drahšie to bude, o to drastickejšie e, budú dopady a väčšie výzvy a o to väčšie zmeny životného štýlu budeme musieť e, zaviesť pre celé budúce generácie. Preto je jednoznačné, že neexistuje jednoznačné, jednoduché riešenie na tento problém, ale domnievam sa, že človek je inovatívny tvor, je schopný um, sústredovať sa nové na nové technológie a aj vďaka tomu sa nám to podarí. Tento náš región na svete, ktorý uh, sa k tomuto postaví čo najpresvedčivejšie za najbližších 5 rokov, tento región bude profitovať z takýchto rozhodnutí strategicky, politicky aj hospodársky. Uh, teda nie je to len niečo, čo musíme urobiť z morálneho hľadiska, to jednoznačne, ale taktiež z toho môžeme mať prospech. Európska únia bola doposiaľ v popredí, mali by sme naďalej ostať v popredí. Okrem toho si myslím, že môžeme získať mnoho v oblasti nezávislosti, v oblasti energie a bezpečnosti energie, ak budeme postupovať správne. A preto eh, na záver by som povedala, že dúfam, že sa nám podarí nájsť eh, riešenia, ktorými by sme pokryli niekoľko parametrov zároveň klímu, energetickú bezpečnosť a vytváranie pracovných miest. Toto musí byť naša vízia, pretože toto je najúčinnejší postup. Preto musíme sa snažiť e, primeť aj zvyšok sveta, aby sa k nám pridal. Na toto sa sústredovali naše rokovania. E, v Kodani sme už urobili prvé kroky, ale ako sme tu dnes už aj počuli, ešte stále máme pred sebou veľa práce. Nemali by sme sa vzdávať nádeje na dohodu na úrovni OSN. Isté, že nebude to jednoduché, ale predsa len musíme sa snažiť e, o skutočne medzinárodnú dohodu. Teda naďalej musíme vyvíjať tlak, musíme zlepšovať povedomie občanov. Myslím si, že najlepším spôsobom je preukázať, aké pozitívne príklady už máme, dokázať občanom, že môžeme z toho aj profitovať, že aj firmy z toho môžu profitovať. A tu máme e, pred sebou ešte veľkú úlohu. Myslím si, že najbližších 5 rokov bude e, na najvyš dôležitých. Chcem s vami spolupracovať. E, dúfam, že spoločne sa nám podarí uskutočniť túto zmenu, ktorú si zasluhuje Európa, celý sveta a aj občania to od nás očakávajú. Teda ja si myslím, že ako komisárka pre klimatické zmeny spoločne s vami e, sa budem zasadzovať za všetky tieto zmeny. Ďakujem. Uh, Ďakujeme pekne, pani Hedegaard. Vaše dnešné vypočutie týmto skončilo. Koordinátori zasadnú o 12.30 v miestnosti 1G2.